fine. I have, I have mine. Don't worry. Madame Otan, that's Sie uh, Vážené dámy, páni, poprosím vás, zaujmite pracovnú pozíciu. Vážený pán predseda, otázočka k tomu hlasovaniu o Albánsku, k správe o, hlas, o Albánsku. Ak by sa Albánsko a Kosovo zjednotilo, tak tá správa ktorú e, teraz, o ktorej budeme hlasovať, bude potom platiť aj pre Kosovo? Pán Fleckenstein, keďže má úzky vzťah s pánom premiérom Ramanom, tak odpovie. Samozrejme, odpoveď znie nie. Včera sme sa o tom veľmi podrobne bavili a môžem k tomu povedať aj z časových dôvodov, keďže už oplynuli tie lehoty, tak sa to sem nedostali, tie e, výstupy z toho stretnutia, ale ešte budúci týždeň to osvetlíme, aby nevznikli žiadne dvojznačnosti. Mohol by si to do tej právy zapracovať treba s ústnym pozmeňovacím návrhom? Šlo by to? To by podľa mňa na vyjasnenie stačí to. Môžeme to dať aj v rámci časti či v rámci úvodných ustanovení. Tam sa to vysvetlí, kde sa stanoví, že táto správa sa týka iba Albánska a je, jednoznačne to tam napíšeme. Prosím. Rečník žiaľ hovorí bez mikrofónu. Pokiaľ vám to, kolegovia, stačí takto, tak začneme. Začíname hlasovať. Prvý kompromis 3. Za, proti. Návrh prijatý 37. Kto je za, proti. Zamietnutý. Kompromis číslo 4. Za, proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 40. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 46 za, proti, zamietnutí. 47 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 48 za, proti, zdržali sa prijatí. Hlasujeme o pozmeňovacích návrh 49, 50, 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Za, 55 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 57 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 58 za, proti, zdržali sa prijatí. 59 za, respektíve 59 nám odpadáva, keďže sme prijali pozmeňovací návrh 58, presunieme sa rovno k 60, 60 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromis číslo 7 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromisný návrh číslo 8 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 83. Návrh 83 za, proti, zamietnutý. 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 95 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 97 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 98 za, proti, zdržali sa prijatí. 99 za, proti, zdržali sa prijatí. 100 za, proti, zdržali sa, prije, zamietnutý. 101 za, proti, overíme si. Končím hlasovanie. Za 33 hlasov, proti 25 prijatý. 102 za, proti, zdržali sa, prijatí. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 106 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 107 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ústny pozmeňovací návrh za, proti, Zdržali sa, overíme si. pozmeňovať si návrh 1, o ktorom hlasujeme. Končím hlasovanie. Za 37, proti 16. Pozmeňovací návrh prijatý. za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 118. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Otáznik. No hlasovali ste proti. 118, hlasujem o 118. Sto nás overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Za 25, proti 33, zamietnutý. 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 121 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 122 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh za, proti, teda 10 <laughs> prijatý. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 129 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 130 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 131 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 132 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 133 spolu so 134 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 136 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 135 za, proti, zdržali sa, prijatí. 137 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 144 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 144. Na ďalšej stránke je to riadok nad kompromisným návrhom 13. Budeme hlasovať ešte raz? Takže hlasujem ešte raz o pozmeňovacom návrhu 144 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 157, prvá časť, o ktorej hlasujeme za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 158, 159 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky. Za 31, proti 27, e, prijatý. Kompromis 14, za, proti, zdržali sa, prijaté. Uh, ústne pozmeňovací návrh 2 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť ústneho pozmeňovacieho návrhu 2. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 166 pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa zamietnuté. 167 za, proti, zdržali sa prijatí. 168 za, proti, zdržali sa prijatí, 169 za, proti, zdržali sa prijatí. 170 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 173 za, proti, zdržali sa prijaté. 174 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 175 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 176 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pán Flakenstein. Ku kompromisnému návrhu 16 by som chcel podať ešte ústne pozmeňovací návrh, a síce v riadku druhom a v treťom chcem, aby sme pridali slova and that of a large Albanian speaking groups. Aby sme tieto slova vyškrtli, aby to, je to vlastne dohodnuté aj s pôvodným správodajcom, e, s tým, ktorý tú správu podáva. Máte niekto návrhy? E, protinávrhy alebo e, máte niečo proti? Nie. Tak príjmame tento ústny pozmeňovací návrh, hlasujeme za, proti. Zdržali sa, prijali sme. Teraz hlasujeme o 189 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 190 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 191 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 192 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie 1 a 1, 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 4 za, proti, zamietnuté. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 18, pozmeňujeme za, proti, prijaté, 21 za, proti, zdržali sa, prijatí, 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté 26 za, proti, zdržali sa prijaté 27 za, proti, zdržali sa prijaté 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz budeme elektronicky hlasovať o texte ako celku. Týmto končím hlasovanie. Správa bola prijatá za 50. 51, traja proti, 4 sa zdržali. Gratulujem pánovi spravodajcovi. Wir kommen jetzt zu dem Bericht zu Bosnien-Herzegowina. A teraz správa Bosna-Hercegovina. Pán Preda, ako spravodajca, chcete ešte k tomuto niečo povedať? Ak nie, začíname hlasovať. Kompromisný návrh 3. Prijatý kompromisný návrh 4. Márne hľadám kompromisný návrh 1. Hlasujeme o štvorke. Za, proti, zdržali sa. Prijaté kompromisný návrh 5. Za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 54 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 6 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 65 Hlasujeme za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme. Končím hlasovanie. Za 19 proti 32 zamietnutý. 65. Pardon. 68, 69 za. Proti, zdržali sa, zamietnuté. 70 za. Proti, zdržali sa, zamietnutí. 71 za. Proti, zdržali sa, zamietnutí. 72 za. Proti, zdržali sa, zamietnutí. 75 za. Proti, zdržali sa, zamietnutí. 76 za, proti, zamietnutý. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 81 za, proti zdržali sa na prijatý. 82 za, proti zdržali sa zamietnutí. 83 za, proti zdržali sa zamietnutí. 84 za, proti zdržali sa prijatí. 85 za, proti zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh za, 8, za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť, pozmeňovací návrhu 98, za, proti, prijatí. Overíme. Končím hlasovanie. Za 22 proti 33 zamietnutý. Respektíve 32 za. 23. Eh, Pozmeňovací návrh 100 za. Proti. zdrali sa zamietnuté 101 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 102 za proti, zdržali sa zamietnutí 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí 104 za, proti, zdržali sa prijatí 105 za, proti, zdržali sa prijatí 106 za, proti, zdržali sa prijatí kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatí kompromisný návrh na 119 112 za, proti zamietnuté, 113 za, proti zdržali sa zamietnutí, 114 za, proti zdržali sa zamietnutí, 115 za, proti zdržali sa. Ešte raz opakujeme si 115 za, proti zdržali sa prijatí, 116 za, proti zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 10 za, proti zdržali sa prijatý. 126. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 127 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 13. Za, proti, zdržali sa prijatí. Skočíme na kompromisný návrh 14. Za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť 168, 169, Kto hla, za, prvá časť, respektive hlasujeme o druhej časti. Najprv o druhej časti za, proti, zdržali sa, overíme si. Končím hlasovanie. Za 29 proti 22. Prijatý. Kompromisný návrh 15. ústnom pozmeňovacom návrhu 1 nemusíme hlasovať, keďže sme prijali dvojku, druhú časť do 167. Takže kompromisný návrh 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 177 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 179 za, proti, zdržali sa, zrejme prijatý, overíme si. Končím hlasovanie. Za 28 proti 23. Prijatý. Kompromisný návrh 16. Za. Proti zdržali sa prijatý. Kompromisný návrh 17. Za. Proti zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 200. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromisný návrh 18. Za proti, zdržali sa prijatý. Druhá časť, pozmeňovací návrh 204. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 210 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 212 za, proti, zamietnutý. 212, pardon, za, proti, zdržali sa, prijatí. 200 113 za, proti, zdržali sa prijatí 214 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 215 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 216, prvá časť, hlasujeme po častiach, respektíve nič ešte raz hlasujeme o prvej časti 216 za, proti. Zdržali sa prijatí. Druhá časť za. Hlasujeme o prvej časti elektronicky. Končím hlasovanie za 30 proti 21 prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť prijatá. Pozmeňovací návrh 218 za, proti, zdržali sa, prijatí. 220 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný návrh 19 za, 19. Kompromisný návrh 19. O 15 sme hlasovali už pred 10 minútami. Kompromisný návrh 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 229 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 230 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 130 32 za, proti zdržali sa zamietnutí. Pardon, to bola 231, teraz 232 za, proti zdržali sa zamietnutí. 233 za, proti zdržali sa zamietnutí. 234 za, proti zdržali sa zamietnutí. Za, 235 za, proti, zdržali sa prijatí. 236 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 237 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 238 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 239 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 240 za, proti, zdržali sa prijatí. 241 za, nič. Kompromisný návrh za, 1 za, 2, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 2, za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 12, za, proti, zdržali sa. Návrh číslo 15, prvá časť, za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Prijatý, prijatý určite. Ten predá tam, chybička sa bola udelá. Končím hlasovanie. Úvodné ustanovenie 16. Tam predtým bolo za 25 <laughs> proti 24. Bolo to tesné. Bolo úvodné ustanovenie 16 za, proti, zdržali sa prijaté. E, jednotka za, proti, zdržali sa prijaté. dva za, proti, zdržali sa zamietnutí trojka za, proti zdržali sa prijaté 4, pardon, 5 za, proti. Overíme si. Končím hlasovanie. Za 16 proti 36 zamietnutý.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 bol prijatý za 45 proti 3. Pán Preda, srdečne blahoželám. Pán Plenkovič po mne si zasadne na predsednícku stoličku a ja sa teraz e, odporúčam. Máme jednanie o Arménsku. Because they have put our chairs at the same level. No, this is not political.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 OK, dear colleagues, let us continue. Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našom programe. Ďalším bodom programu, bodom 10, je e, debriefing o delegácii predsedníctva a delegácie pre vzťahy s Čínou v Pekingu a Hongkongu. Chcem privítať e, pána predsedu um, tejto delegácie. Práve sa vrátil z návštevy Číny. Ako viete, náš predseda pán Šulc tiež nedávno Čínu navštívil. To bolo 16. a 17. marca. Dovolte mi pripomenúť, že mm, AFED uvažuje nad statusom strategického partnerstva a budeme pripravovať správu k tejto téme. Spravodajcom AFED je pán Bastien Belder z EKR. Návrh správy bude predmetom diskusie na výbore pred letom a v oktobri by, ho, by ju mal schváliť parlament. Verejné vypočutie k vzťahom medzi EÚ a Čínou by, mal, by malo byť 26. mája implementácia strategickej agendy pre spoluprácu bude opätovne jednou jednou z tém samitu EU Čína toto leto. Vyzývame e, bude sa rokovať o mnohých témach. Čína oznámila to, že jej cieľom je dobrá spolupráca v, so všetkými geografickými oblastiami, bez toho, aby formovala nejaké aliancie. Mm, Čína sa nepripojila k nosným sekciám. Čína a Rusko um, uzatvorili e, zmluvu o dodávkach plynu vo výške tri, vyš, vyše 300 miliard eur a často sa Rusko pripája k vojenským cvičeniam Číny. Bude veľmi zaujímavé um, vedieť, pán Leinen, či sa tieto či tieto témy boli predmetom diskusí počas návštevy Číny a aká môže byť e, úloha Číny v kontexte krízy na Ukrajine. Pán, Šica, pán, pán, pán predseda sa stretol s pánom Abem pokiaľ ide o počet incidentov medzi Čínou a Japonskom, sa zdá poklesol a bolo by veľmi užitočné, aby sme si vypočuli aktualizované informácie aj k japonsko-čínskym vzťahom. Nedávne satelitné obrázky ukazujú, že Čína, Čína, Čína sa rozmáha aj na umelých ostrovoch v Juhočínskom mori a pravdepodobne toto povedie k reakcii zo strany Filipín či Vietnamu môže dochádzať aj k nepriateľským incidentom. E, Ty, Tibetania majú pocit, že ich kultúra a náboženstvo sú ohrozené. Mm. Bude veľmi dôležité sa pozrieť na to, ako, bude vyzerať, ako, ako vyzerala situácia s právami menšín. Vaša delegácia navštívila aj Hongkong minulý rok, tak minulý, minulý rok prebiehali v Hongkongu. M- manifestácie a bohužiaľ, pokiaľ ide o voľby do roku, v roku 2017, nedošlo k žiadnym ústupkom. Pokiaľ ide o vládu na Hong- v Hongkongu neplánuje demokratizáciu a nás by zaujímalo, či ste sa stretli s zástupcami dažníkovej revolúcie. Na budúci mesiac budeme, si pripomenieme 40. výročie diplomatických vzťahov EU Čína a takisto bude dôležité sa dozvedieť, či sa plánuje v tejto súvislosti nejaké podujatie v Pekingu. Pán Leinen, nech sa páči, oddávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, naozaj máme 40-ročné vzťahy EU-Čína. Až 6. mája bude v Berlamonte kvôli tomu aj ceremonia a zároveň aj podobne e, na udalosť Pekingu. Pred vedenie Rainer Butikofer, aj, aj ja sme, aj sekretariát viaceré, viedli viaceré rokovania s, eh, aj v rámci EU čínskou obchodnou komorou, s ministerstvom zahraničných vecí, s mimovládnymi organizáciami, s novinármi. A máme taký dojem, že Čína je krajina, ktorá je krajina, ktorá je v procese zmeny, mení sa ekonomicky, politicky, kultúrne, ekonomicky Mohli sme vidieť, že sa trošku znížil ekonomický rast, hospodársky rast z 10 na 6, 7, percent, niektorí hovoria až o 6 percent, čo môže viesť eh, k takým určitým bojom o, o, o, o podiely v tejto krajine. Je tam takisto problém, že sú vysoko zadlžené aj um, komunity a tiež rastie, e, rastú, rastú rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Imo tiež sú problémy s e, bývaním. Situácia sa tiež politicky zmenila za posledné dva roky. Prezident e, Xi je veľkou postavou a vo veľkom sa bojuje proti korupcii aj s pomocou voj, vo, vo pomocou armády teda dokonca tiež nebol ani e, predseda tajnej služby e, ošetrený. A tiež sú tu však ale takéto rôzne, snažia sa teda presadzovať e, právny štát, že tam skôr hovoria, že tu platí skôr pravidlo oflo a nie ako mimo zákona, než pravidlo zákona. Ehm, takže tiež e, vidieť, alebo cít, je veľmi citeľný e, tlak na tých, ktorí inak vymýšľajú v Číne. Ako vieme, pokiaľ ide o slobodu myslenia, to je potlačené, sú tu rôzne útoky na tzv. západné hodnoty a sú tam mimo vládne organizácie, ktoré sú stále pod podozrení a pod kontrolou a je tu, pripravuje sa zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý by mal posilniť kritéria uznávania týchto organizácií a pretože nie je to také jednoduché postaviť mimovládnu organizáciu v Číne a takisto sú, sa stiažovali novinári aj na represálie napríklad, že im boli odmietnuté vydanie víz e, s novinárom z Hongkongu, ktorých vlastne do, podávajú správy o Číne, nedostali víza. Pokiaľ ide o kultúrne zmeny, je to krajina, ktorá sa mení, e, je tu generácia, ktorá sa už nezajíma až tak veľmi o politiku, skôr o lepší život. To platí pre strednú vrstvu, ktorá má teraz e, vlastne dosť veľké problémy e, s nečistením ovzdušia, s nečistením vod, to spôsobuje problémy e, vláde, pretože to znečistenie ovzdušia a a to sa dostáva všetko do potravín, je to veľká téma v Číne. Potom sú tu takisto viaceré protesty u viacerých firiem, kde ľudia protestujú proti zlým pracovným podmienkam a tiež Takže pokiaľ ide o vzťahy medzi EÚ a Čínou celkovo, tu v centre týchto vzťahov je zmluva o investíciách. Ehm, Čína chce, alebo tlačí na čas, Európa sa skôr zaujíma o obsah tejto zmluvy a sú mnohé trhy, sú zablokované pre západné firmy aj v Číne, takisto ochrana investícií a investorov e, je veľkou témou pre naše e, firmy e, a preto čakajú na túto zmluvu, aby sa zlepšili podmienky. No a Čína naďalej verí, že, bude, že, že sa dosiahne dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Čínou. To je podľa nás až druhý krok, potom keď urobíme tento prvý diskutuje sa taktiež aj o teda statuse trho, ekonomiky trhového hospodárstva, čo by sme mali rozhodnúť do roku 2016 o Číne. Tam je 5 e, podmienok, e, aby niekto získal štatút e, ekonomiky s trhom hospodárstva, avšak Európska únia má tiež trochu skeptická z hľadiska toho, že či naozaj sa Čína dá označiť za trhové hospodárstvo aj kvôli tomu, aké sú tam rôzne um, reštrikcie napríklad, ktoré uplatňuje Čína voči európskym firmám. Ďalej, pokiaľ ide o bankový sektor, sú tiež určité obmedzenia a si to vykladajú jednoducho po čínsky. Čiže musia banky poskytovať e, svoje zdrojové kódy a podobne, tak to asi nie je trvé hospodárstvo. Potom, pokiaľ ide o ďalšie veci, sme diskutovali s Číňanmi aj o zahranično-politických otázkach. E, Čína že bola proti sankciám a E, proti sankciám voči Rusku za to, že teda e, zautočili na jednu krajinu, ale veľmi sa dobre cítia, alebo majú vysoké povedomie na medzinárodnom poli. Potom je tu ďalší o, projekt, kde e, Čína už viaceré miliardy investovala do vybudovania ciest a a tu musíme my z EÚ koordinovať, že čo chceme, či budeme s nimi spolupracovať, či nie, či existujú nejaké medzinárodné normy, či bolo správne e, zabezpečená účasť firiem v tendroch, či boli naozaj nejaké tendre na takéto veľké diálnice. No potom potom je tu AIB, je banka pre investície, ktorá, ktorej sa zúčastnili niektoré krajiny, niektoré nie. A je tu určitá potreba lepšej koordinácie z e, toho, akým spôsobom táto banka e, vstúpi do Číny. E, počuli sme, že teda je potrebné pripraviť novú stratégiu pre Čínu, lebo posledná bola v roku 2006. A ešte pár slov k Hongkongu. Jedli sme diskusie s Mm, výkonnou vodcov, aj s viacerými zástupcami opozície a myslím, že buď zajtra tento týždeň alebo na budúci týždeň bude k dispozícii výsledok druhého kola konzultácií a vtedy vlastne uvidíme, že čo sa bude, aké budú potom návrhy a toto v podstate je tá politická téma. Podľa časového harmonogramu by sme mali potom v júni tohto roku, alebo mal by byť predložený nový volebný zákon. To, a však vláda nemá v tom parlamente väčšinu. A opozícia má 27 hlasov a je pod, tam e, vláda 29 a tam chýbajú dva hlasy, takže je otázka, že či existuje nejaká možnosť dosiahnuť kompromis, alebo či nedojde k nejakej patovej situácii pri e, hlasovaní o volebnom, o volebnom zákone. My sme takisto videli, že aj tie stany, mm, hnutia Okupaj ešte stále boli na mm, pešej zóne a v chodníkoch, ale ktorá e, e, sa ale trošku už e, zmenil, zmenil názor, čiže napokon, pretože zblokovali hlavné tepny a tým pádom si trošku znepriatilili obyvateľov, takže im to trošku aj poškodilo aj tej opozícii takýto postup najmä keď teraz budú, aby to ovplyvní, a to asi ovplyvní aj voľby v roku 2017. A EU, Hongkong, samozrejme sú tu veľmi silné ekonomické vzťahy. Takisto sa pripravuje zmluva o investíciách, aj ten nový e, režim pre e, v oblasti celej cieľ a v oblasti ochrany duševného vlastníctva. A zatiaľ ešte, aj keď je Hongkong súčasťou Číny, ako by keby sa to nedotklo nejako výraznejšie hospodárskeho rozvoja. Takže zatiaľ sa im naďalej darí dobre. Predseda, ďakujem pekne. A teraz by som dal slovo spravodajcovi Belderovi. Nech sa páči. Ja ďakujem veľmi, Ďakujem veľmi pekne. chcem povedať môjmu kolegovi a um, tieňovým spravodajcom, ale pánovi Leinenovi, Leinenovi, že vítam vynikajúcu správu a analýzu situácie v Číne. Chcel by som počiarknúť, že ich pripomienky a úvahy boli pre mňa nesmierne užitočné. Áno, musíme sa sústrediť na organizačnú štruktúru, potrebujeme um, sa pozrieť i na investičnú banku, potrebujeme sa pozrieť na bankovú štruktúru v Ázii. Hovorilo sa o týchto témach na pôde parlamentu počas uplynulých mesiacov, pretože naše iniciatívy treba skoordinovať. Minulý týždeň holandská tlač priniesla článok ohľadne potreby Európy investovať, ale hovorilo sa tam, že to treba urobiť vychádzajúc zo transparentnosti, korporátnej zodpovednosti a spoľahlivých investícií, ktoré budú prihľadať na životné prostredie. Takže mňa by zaujímala situácia v Číne aj z tejto perspektívy. Čína je samozrejme neuveriteľne dôležitá v súčasnom globalizovanom svete a Musíme sa preto ubezpečiť, že pri našich vzťahoch s Čínou e, budeme mať istý strategický prístup. Nechceme nejaké krátkodobé prístupy, želáme si strategický prístup, e, vedecká, akademická oblasť si je toho dobre vedomá a to sa odráža aj v diskusiách. Hovorili ste o, o vašich stretnutiach so zástupcami tlače v Pekingu. Možno by ste nám mohli niečo podrobnejšie k tomu ešte povedať. Niektorí medzinárodní e, novinári vyjadrili e, pomerne značný záujem o celý koncept reciprocity a majú pocit, že čínske médiá tu môžu fungovať voľne, ale nevládne tu, nevládne tu reciprocita v, to, v tejto oblasti, čiže naše médiá nemôžu tam voľne pôsobiť. Neviem, že či máte k tomu nejaké pripomienky, respektíve podrobnosti a ako vnímate vy túto situáciu. Potom v Hongkongu. Možno by ste nám mohli povedať um, niečo k celkovej atmosfére medzi Hongkongom a pevninou. Zdá sa, že tu narastá isté, istá, isté nepriateľstvo, povedzme, sú tam problémy s potravinami, ale aj inými komoditami, s ktorými sa obchoduje. Potom je tu otázka falšovaného tovaru. Mali ste príležitosť sa pozrieť aj na tieto témy? Pre nás samozrejme to, to môže byť poškodzujúce aj pre nás, ak veľa falšovaného tovaru sa vyrába práve tam. Vaša správa bola vynikajúca, veľmi triezve analýzy, zaoberali ste sa mnohými výzvami, ktoré sú nesmierne dôležité, či už výzvy vnútornej povahy alebo vonkajšej povahy. Ďakujem ešte raz. Vielen Dank, Herr Belder. Und jetzt möchte ich das Wort an Ďakujem pekne, pán Belder. Teraz by som dal slovo pánovi Butikerovi, a to je, ktorý je podpredsedom tejto delegácie EUČIN. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte k tomu, čo pán Leinen uviedol. V oblasti IT, i keď Čína potláča veľa z aktivít občianskej spoločnosti a aj keď Čína diskriminuje zahraničných investorov, je stále je napriek tomuto všetkému je stále centrom inovácií a to musíme vziať do úvahy. Môžeme očakávať, že sa seba poškodzujú tým, že odstavujú medzinárodnú konkurenciu, ale mali by sme sa pozrieť na možnosť, že je to aj stratégia vnútorného vývoja a že takýmto spôsobom zaistujú lepší trh pre svoje spoločnosti tým, že diskriminujú medzinárodnú konkurenciu. Po druhé, životné prostredie a konkrétne um, zlá kvalita ovzdušia, um, zlá kvalita pôdy. Nuž toto sú veľmi veľké problémy. Číňania urobili ehm, film bez akéhokoľvek medzinárodného financovania, volá sa Under the Dome ten film bol v kinách len, po jeden, len, len jeden týždeň a 300 miliónov Číňanov si ho prišlo pozrieť. Myslím si, že to poukazuje na to, ako je táto otázka relevantná. Po tretie, myslím si, že zo strategického pohľadu um, stratégia, stratégia pre cesty, cestnú dopravu nie je v súlade s euroazijskou ruskou stratégiou. Naopak, myslím si, že e, ruskí zákonodárci alebo tvorcovia politík a pán Putin sa obávajú, že čínska stratégia pre cesty je de facto respektíve de facto vytláča Rusko na okraj. To je veľmi zaujímavý uhol podľa mňa pre nás. Pokiaľ ide o AIIB, počiarkujem to, čo uviedol náš kolega Leinen, je nesmierne potrebné sa lepšie skoordinovať. Bolo dobré podľa nás, že sa rozličné členské štáty k tomu pripojili, ale ne, nebolo správne, že sme sa snažili byť každý tým prvým a že sme sa neskoordinovali. Mala by existovať stratégia pre Čínu a tá by mala byť zaintegrovaná do azijskej stratégie. Hovorilo sa a stretli sme sa aj so zástupcami, zástupkyňami feministického hnutia, teda so ženami, ktoré boli zadržané za svoje aktivity eh, proti sexuálnemu harasmentu v každodennom živote popisovali nám, čoho boli svetkami. My sme to nadniesli zástupcom kongresu. Samozrejme, tým sa nepozdávalo to, že sa diskutuje o tejto téme, ale stále sa nám i tak podarilo im vyjadriť náš názor tejto téme. No a posledný bod k Hongkongu. Myslím, že by sme mali očakávať a to vlastne očakáva aj demokratická opozícia v Hongkongu. Čína neuhne, pokiaľ ide o neumožní, neumožnia zástupcovi 55-percentnej väčšiny v Hongkongu, aby, aby bol kandidátom na vedúcu pozíciu v Hongkongu. Čiže či CY získa väčšinu, ak by som mal špekulovať, tak by som povedal, že áno, pravdepodobne áno, pretože opozícia nemá presvedčivú stratégiu ďalšieho vývoja. Pokiaľ ide o Juhočínske more, z právneho medzinárodného hľadiska požiadavky na pôdu zo strany štátov nemajú relevanciu požiadavky na územie, tak nemá žiadny právny podklad. Ja si myslím, že EÚ by do budúcna mala jasne vedieť povedať, že, že my sme presvedčení, že na toto by mala platiť UN clause. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Ďakujem, pán Butikofer, za vaše návrhy pokiaľ ide o UNCLAS, o stratégie, už nevidím žiadne mená na rečníckom zozname. Poprosím pána Lajnena, aby zodpovedal na to, čo tu zaznelo. Ja, kolega Belda. Si... Pán kolega Belder, e, prajem veľa úspechov pri zostávaní tejto správy. Skutočne je to tak že z hospodárskeho hľadiska si EÚ musí dávať pozor, aby tu existovala nejaká vzájomnosť. Aby sme neuzatvárali dohody, ktoré budú jednostranné, jednostranne výhodné. Čína môže investovať takmer na všetkých európskych trhách, ale európske firmy môžu investovať len na niekoľkých vybraných trhoch v Číne a ešte okrem toho musia do toho no, povinne pribrať aj čínskeho partnera, niekedy na 20, niekedy na 50 takže to pre nás nie je výhodné. Ďalej, čo sa týka transparentnosti rozhodnutí, to je tiež problém. Je potreba istá bezpečnosť tých investícií, musíte byť schopní sa pripraviť a tak ďalej a častokrát to tak nie je. Aké je nálada teda v Hongkongu? Áno, o tom sme hovorili, ale treba pozrieť sa aj na ten problém, že Minulý rok 47 e, miliónov Číňanov z kontinentálnej Číny navštívilo Hongkong. E, tým Hongkong trpí, je to preto dosť také stresové, nákup nehnuteľnosti a tak ďalej. A v Hongkongu sú nehnuteľnosti ohromne drahé, takže ľudia normálne si tam už nemôžu dovoliť kúpiť bývanie. A vytvorila sa tam taká, taká vlna nepriateľských e, sentimentov. Zistil som včera, že napríklad Paz alebo víz pre Hongkong budú, e, či tam budú nejaké reštrikcie. Čína to teda plánuje, aby teda Číňani necestovali viacej, nevycestovali aj do Hongkongu. Je tam teda veľký tlak. Ďalej, ale nemal byť vplyv na súdne rozhodnutia. Roz, tá rozmanitosť e, názorov je tam. Určite to je, aj keď nás e, media určite nie sú slobodné, ale Hongkong je určite teritorium, kde sú rôznorodné názory, kde je možné o tom aj e, teda slobodne informovať, sa na to pozorovať. Uh, Pán Butikov hovoril o sektore IT, to naozaj je revolučný trh. Čína sa mení, ale je stále uzavretá. Viac tam funguje taký intranet než internet. A tie prístup, ten prístup k internetu e, je veľmi obmedzený, je e, stále ďalej obmedzovaný. Firmy ako Alibaba, Huawei sa čínske firmy expandujú, sú lídrami na trhu, ale medzinárodné firmy sa nemôžu uplatniť na čínskom trhu. To je naozaj veľký problém a nie je to možné takto akceptovať. Hodvábna cesta Silk Road. E, podobne ako pán Butikov si myslím, že Rusko má tam pomerne obavy, aby nezostali niekde mimo, že teda táto trajektória, táto cesta potom Rusko obide. Ako viete, pán Wang, e, námest, tak ministra eh, bol tieto dni vyslaný za Putinom do Moskvy, aby ho upokojilo, že aj eh, Rusko na tom bude mať istý podiel, ale Čína je jednoznačne azijskou veľmocou a Rusku je to samozrejme úplne jasné. No a na záver, pán Belder, potrebujeme lepšiu koordináciu EÚ a tiež pre celú Áziu a našej politiky, pretože EÚ v tejto oblasti je slabúčka. A práve táto časť sveta bude stále viac určovať tento svet, takže by sme mali viac koordinovať našu politiku, čo sa týka strategických partnerov, aj tento azijský priestor vlastne. Vďaka. Vielen Dank, kolega Leinen. Uh... We will close this item on the agenda now. I thank you very much for your brief. It was very... Ďakujem pekne, takže myslím, že ste jasne uh, uviedli tie politické línie, ktoré máme skúmať v našich vzťahoch s Čínou, osobitne 40. výročie demokratických vzťah, diplomatických vzťahov. Takže ďakujem pekne takisto aj pánovi Butikoferovi, aj pánovi Belderovi. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Prejdeme k ďalším téme, ktorá je situácia v Jemene. To je ďalšia z vyvíjajúcich sa kríz a vyžaduje si pozornosť Európskej únie aj z hľadiska za, riešenia zahraničnej politiky. A tým, preto sme pozvali pani Betinu Mušrajt, vedúcu delegácie pre vzťahy s Jemenom, aby nám mohla povedať, aká je situácia najnovšia, že sledujeme situáciu pretože Saudská Arábia a niektorí spojenci spustili e, útoky. Takže toto je koalícia, ktorú vedie Saudská Arábia a sú tam zahrnuté aj krajiny z zálivu s výnimkou Omanu, Sudanu a Pakistanu. A je to ešte aj podpora spravodajská podpora Spojených štátov. Je to zásah, ktorý bol na výzvu jemenského prezidenta Hatiho, keďže husickí e, eh, rebeli e, zajali prevzali velenie alebo kontrolu nad hlavným mestom Sana a vlastne pre, prezident musel ujsť do Takže je veľmi dôležité mať na pamäti, že v priemere 4 miliardy barelov ropy denne prechádzajú úžinou Bab El Mandeb, ktorá spája Adenský záliv a Červené more, má len 18 mil vo svojom naušom mieste. Americké ministerstvo energetiky identifikovalo toto ako problémové miesto a pretože keď sa preváža ropa, ehm, keď sa distribuuje do Európy, tak musí prejsť práve týmto miestom. Takže nech sa páči, teraz udelujem slovo ehm, pani veľvyslankyni, aby nás poinformovala o situácii. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Niekoľkokrát som už vystúpila v Európskom parlamente. Pozvali ste ma ešte predtým, než som začala svoju prácu v Jemene v roku 2012. V tom roku, v roku 2012 bol Jemen kľudnou, pokojnou krajinou. Odvtedy sa ale tie staré sily pousilovali a urobili všetko preto, aby situácia zostala zachovaná a nové sily sa snažili o hegemóniu. Takže dovolte zo pár informácií k vyhodnoteniu statusu quo v zásade tým štartovacím bodom je to, že ide o vnútornú záležitosť. Máme tam zaidov, to je podskupina e, šiadov, m, mm, sú blízko sunitom, ktorí sa modlia v tých istých mešitách a pre ktorých sektariánstvo nebolo problémom. Bývalý prezident Saleh po dlhý čas kontroloval, e, potláčal hnutia za ľudské práva a samozrejme časom získali tieto hnutia isté práva a pretavili sa, pretavili sa do hnutí. Samozrejme, všetko to bolo posilnené tým, že je tam posilnená náboženská identita a v zásade to pomohlo k ich ďalšej kampani. Pokiaľ ide o jemenský poriadok, eh, Huciovia sa mm, zúčastnili na konferencii, na dialogu, ale, pre, ale potom nás severe začali problémy a retorika skupiny sa presunula od marginalizácie k tomu, že začali poukazovať na nedostatky, k zjedno, nedostatky zjednotenia. Um, expanzia skupiny a dobitie hlavného mesta umožnili kmeňové skupiny, ktoré boli loajálne k prezidentovi Sálehovi, ktoré to vnímali ako príležitosť nahrať si sami sebe. Pripomeniem, že v Jemene sú mnohé kmene a prezident Saleh využíval samozrejme armádu. V septembri bola uzatvorená mierová dohoda a táto vyzvala k istým zárukám. Vytvorila sa technokratická vláda. Potenciálny úspech, úspech pre Hucijov bez toho, aby sa na tom zúčastňovali. Na to začali expandovať a než vláda potom v zúfalstve 22. januára rezignovala. Ten zvyšok už poznáte, e, opätovne začali rokovania OSN, ale vyslanec bohužiaľ už nemal taký vplyv Väčšina vlády bola potom v domácom väzení a v strede februára pán Hady unikol do Saudskej Arábie, e, konkrétne do Riadu a vtedy a následne začali letecké nálety. Takže na teraz v zásade vidíme, ako obsadili Husijovia e, územie Je to veľmi neskúsená politická sila, ale vďaka vojenským, vďaka vojenským znalostiam ich eh, vlastne do, ich dohnali vlastne k tomu, že m, mm, sa stretávajú s, so silami Saleha a oni samotní nemajú vlastne žiadny jasný cieľ. Čo chcú, keď sa dopracujú do Adenu. Kde sa nachádzame dnes? Nachádzame sa v bode, kedy kombinovaná vojenská akcia na Zemi spoločne spoločne, s, spoločne so zásahmi koalície, ktorú vedie Saudská Arábia, Samozrejme, je tam, je tam celý súbor červených línií, ja sa k tomu ešte potom vrátim. Vieme, že v súčasnej dobe mm, je to krehká krajina a mierový prechod je naozaj ohrozený. Of- Oficiálne teda máme dve skupinky, ale máme tam aj skupiny, ktoré sú lojálne prezidentovi Hadimu a samozrejme on zostáva legitimným prezidentom. Viete, že sa vrátil, že sa vrátil k moci po rezignácii, teda um, bol donútený vlastne odstúpiť, pretože sme ho nemerili pištolou, takže potom sa vrátil. Um, tie letecké zásahy nezmenili rovnovahu v krajine, ale e, doplnili veľmi nebezpečný zahraničný element. Krajina Mm, krajina sa zmieta v kríze, humanit- je na pokraji humanitárnej krízy a existuje riziko, že sa táto kríza rozšíri do afrického rohu. 100 tisíc ľudí, ktorí sú bez prístrešia, plus tých 300 tisíc pôvodných. Mm zhruba, zhruba asi 5, asi pol milióna somátov z druhej časti afrického rohu. Čiže um, čo je v stávke? Áno, máme Bab El Manda, podľa mňa Predmetom našej diskusie by malo byť dnes to, že krajina, ktorá že krajina úplne zlyha, bude štátom, ktorý zlyha. Keď som ja bola v Jemene, tak vládne orgány um, jednoducho neexistovali, neboli prítomné, mali finančné problémy, problémy s organizáciou mm, za prezidenta Saleha to bolo 30 rokov zlého riadenia. Počas svojej vlády 60, no, zhromaždil 60 miliard dolárov a to je samozrejme ešte predmetom diskusie. My prosíme a budeme naďalej prosiť všetky strany, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu, je jasné, že už keďže už tretí týždeň prebieha vojenská kampať, je nepravdepodobné, že budeme mať vojenské riešenie. Možno, že o pár dní sa vrátime k rokovaciemu stolu, ale to by samozrejme zmenilo situáciu. Ale je jasné, že s partnermi v Perskom zálive musíme hľadať spôsob, ako zvrátiť situáciu a ako sa vrátiť k rokovaniam. Na základe existujúcich parametrov, to znamená iniciatíva GCC, implementačný mechanizmus, mm, súhrný výsledok konferencie dialogu, všetky strany musia byť zastúpené na tomto dialogu a miesto lokalita bude nesmierne dôležitá. Ak niektorí nebudú môcť prísť na toto podujatie, tak to bude mať vplyv aj na platnosť a legitimitu vyjednávaní. Rokovania, mm, rokovania musí predchádzať eh, zloženie zbraní. Vieme, že sa to nestane rýchlo, ale hovoríme, že by sa to malo stať čo najskôr. Každý deň, eh, každým dňom sa krajina posúva čoraz viac do beznádeje a do bezvýchodiskovej situácie. Um, mala by sa zdiformovať vláda, respektíve vyškoť vláda národnej jednoty a tak ďalej. Strany, krajiny GCC by mali byť zapojené do celého procesu obnovy a potom je tu ešte celý rad krokov, ktoré musíme ukončiť, e, kroky, ktoré sa týkajú prechodu, ktoré už mali byť ukončené minulý rok. Jeden z kľúčových jeden z, čo bol vlastne jeden z kľúčových dôvodov, prečo si každý e, vzal to, čo chcel, aby pokročili vo svojich cieľoch. Nás trápi nás trápia samozrejme najviac obete na životoch. Máme 650, ale myslíme si, že nie je, nie je ľahké získať konkrétne číselné údaje. Mm. Prebiehajú, prebieha, mm, humanitárna pomoc nemala dlho, dlho prístup. Začalo to až nedávno, kedy um, Červený kríž mal možnosť konečne pristať v Jemene a poskytnúť humanitárnu pomoc. Dovolite, dovolte, aby som to ukončila tak, že samozrejme OSN podľa nás by malo mať veľmi silnú vodcovskú úlohu, ako tomu bolo aj v minulosti. Nemali by sme Nemali by sme to napájať len na jednu osobu. Je to samozrejme postavené na širokom úsilí OSN. Podľa nás organizácia môže urobiť viac aby napomohla k zlepšeniu situácie, napomohla k zmieneniu konfliktu a aby sa krajina dostala zase na cestu politického prechodu a kde sme vlastne začali, keď som, sa medzi, keď som prvýkrát medzi vás prišla pred pár rokmi. Ďakujem veľmi pekne pani veľvyslankyňa za debriefing. Nech sa páči teraz poprosím a pani Alio Marie, ktorá je predsedkyňou pre krajiny GCC a Jemen. Nech sa páči. Merci, monsieur président. En mon nom... Ďakujem pekne, pán predseda. Svojím menom a menom kolegom chcem poďakovať predsedovi nášho výboru za to, že zareagoval eh, na tú našu požiadavku a je tu táto debata o Jemene. Tá, diskus- tá situácia dnes už je pomerne dramatická. Jemen by mohol hrať veľmi dôležitú úlohu v celom regióne. Myslím, že v Jemene momentálne sú naozaj trenice napätia ktoré, a konflikty, ktoré na arabskom poloostrove sú naozaj teda e, výnimočné a je sú veľmi silné a táto krajina by mohla stratiť aj svoje postavenie v celom regióne, ale na, zároveň, a potom by to mohlo mať dopad aj na samozrejme susedské krajiny. To vysvetľuje, prečo Saudská, Arab, Arab, Saudská Arab, Arábia má e, podporu v medzinárodnom spoločenstve deviatich krajín, ktoré sa postavili proti tomu, aby krajinu zabrali hútiovia. A to podporuje ISIS. Chcem eh, pani ambasadorku vysvetle, po, jej položiť otázku. Ďakujem za tú komplexnú prezentáciu. Moja otázka je, aké riešenia e, navrhujeme, na čom sa, na akých riešeniach sa pracuje. Tie myšlienky, samozrejme, ten nástroj je dobrý, okrem toho zdieľať nejak zdroje. E, ďalšia možnosť bola zapojenie samotnej krajiny. Je tu riziko, že by sme sa mohli vrátiť do situácie, kedy by došlo k rozdeleniu na severný a južný Jemen, fakticky, ktoré toto rozdelenie panovalo niekoľko desaťročí a to tiež eskalovalo v mnohých konfliktoch. Druhá otázka. Okrem humanitárnej pomoci, ktorá je v tejto chvíle kľúčová, aj keď e, asi momentálne je to nelahké ju realizovať, Otázka je, a čo môže EÚ reálne urobiť preto, aby sa to zlepšilo. Môže EÚ vôbec niečo urobiť? Máme tam nejakú, nejaké kompetencie, schopnosti? E, ľudia v Jemene asi EÚ nemajú žiadne veľké povedomie. Aj ďaleko má EÚ naozaj trebárs aj váhu pri vyjednávaní? či už priamo alebo nepriamo, môžeme sa tam nejakým spôsobom efektívne zasadiť? A má EU vôbec nejakú víziu toho, čo Jemen vlastne potrebuje? Ďakujem a slovo dostáva kolega Khan. Ďakujem pekne a ďakujem aj uh, Pani Lislankyni, za informácie. Je veľmi jasné, že tento konflikt a problém sa nevyrieši vojensky. Ten potenciál, že sektárstvo by sa rozšírilo na Stredný východ ešte ďalej, e, za hranice e, vlastne do celého sveta je naozaj reálny. Skupina, e, teda Hutiovia, musia pochopiť, že ten smer je nesprávny, ktorým sa chcú vydať. Irán samozrejme tiež hrá dôležitú úlohu pri tom nejakým spôsobom zabrtiť Hutiov. A turecké pakistánska vláda ich podporujú tiež v tomto zdržďovaní, zadržovaní a chceme, dúfajme, že tento trend bude pokračovať. E, z dejepisu vieme a z histórie vieme, že uhtývska skupina vždy používala ako vojenskú silu a tak isto aj politické aktivity a politické riešenia. Musia pochopiť, že musia jednoducho nechať, zanechať tie vojenské prostriedky a presunúť ten boj na tú politickú scénu. Takže EU naozaj v tomto musí hrať pozitívnejšiu rolu, aby sa vytvoril na celom svete konsenzus aj pomocou OSN a je treba odbrojiť hutiov. To znamená, je treba uvaliť embargo na zbranie, pre všet, ktoré sa bude týkať všetkých e, hráčov v Jemene. A len potom môže nastaviť sa nejaká vláda a nesmieme dovoliť žiadnej, žiadnej skupine, aby odstránila e, z moci vzala moc legitimne zvolenej vláde, legitimnej vláde. E, podarilo sa prekonať to rozdelenie medzi severom a juhom. Momentálne tam panuje národná jednota, takže aj po odoznení konfliktu by sme mali hľadať spôsoby, akým môžeme Jemenu pomôcť vytvoriť tú infraštruktúru občianskej spoločnosti, ktorá zabezpečí, aby sa z Jemenu nestal štát, ktorý zlyha. Takzvaný ten failed state. Ďakujem pekne, pán Kan. O slovo sa prihlásia pani Lachmiller. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pani veľvyslankyňa Mušajt e, za e, vaše vyjadrenie a správu. Myslím, že v roku 2011 alebo 2012 e, sme mali návštevu, navštívila, navštívila naša delegácia Jemen, kedy ten dialog začínať, ale už vtedy situácia nebola stabilná. Vieme preto, že práve Hutiovia neboli do toho dialogu prizvaní. Už vtedy a možno aj teraz bolo aj dôležité stavať, vybudovať štátne inštitúcie. Tiež ste to krátko spomínali. A môžete mi prosím ešte osvetliť, ak by došlo vlastne k e, e, pozostaveniu tých vojenských aktivít, tak e, akým spôsobom chceme pomôcť, alebo je možné vystaviť treba z súdnictvo, pretože Houthi majú, e, Saudská Arábia keďže hrá dôležitú rolu pre znakom konflikte, má Saudská Arábia vníma túto svoju zodpovednosť, aby tiež k tomu prispela k tomu, aby Jemen ako štát nezlyhal a aby sa v Jemene vytvorila e, vytvorilo dostatočné vedenie a dostatočne stabilná vláda. Takže vníma Sádzka Arábia túto svoju zodpovednosť? Ďakujem pekne. Slovo má pán Epitias. Ďakujem pekne. Ja podporujem túto pozíciu. Stanovisko EÚ v jemenskej kríze nemôže byť nejednoznačné. Naopak potrebujeme veľmi jasné stanovisko. A nie je možné, aby sme sa e, vyslovili za, na podporu jednej strany. Naopak je, potreba ostať, je treba ostať neutrálny, pretože je treba mať na pamäti, to, akým spôsobom e, skomplikovala, problematizovala celú situáciu, keď sme sa v EÚ zapojili, napríklad pri EÚ. To znamená, podľa mňa je treba zdržať sa toho, aby sme sa postavili na jednu alebo druhú stranu konfliktu, pretože potom sa staneme súčasťou konfliktu a nedokážeme ho vyriešiť. Ďakujem pekne. Aj za toto vyjadrenia, pán Howitt prvom rade všetko dobré pani veľvyslankyni, ktorá s nami spolupracovala aj pri našej návšteve, na poslednej návšteve Jemenu našej delegácie za ešte predchádzajúceho parlamentu legislatívneho obdobia. A videli sme naozaj tú e, tristnú situáciu v Jemene a nikto z nás netušil ešte, že to pôjde až takto dolu vodou. Neviem, či pán predseda bude nejaké zhrnutie, ale ak budeme mať možnosť na to nejakým spôsobom reagovať alebo odpovedať, zdá sa mi, že e, plenárna rozprava by ukázala, že by to vlastne mohla byť možnosť e, otestovať nový prístup. Mali sme londýnsku konferenciu a rôzne prístupy a všetko sa zatiaľ neosvedčilo, zlyhalo a je treba byť trošku pokorný a ukázať a priznať si, kde sme zlyhali a ako sme zlyhali. Aj na poli OSN. E, my sme sa stretli nedávno s koordinátorom pre antiterorizmu z OSN, podvýbor a povedali jednoducho je neskoro, pretože musíme za, zastaviť to, kým, aby sa štáty vôbec dostali do tejto, tohoto stavu, potom už je prineskoro. To znamená, moja otázka je, čo sme sa naučili v Jemene, aké poučenie si z toho vziať, čo sme prehliadli, ako sa zachovať na budúce inak. A zaujímalo by ma vedieť, či to, či to ti vnímate tiež tak. A zdá sa, že sme implementovali správne teda veci a nástroje ale v Jemene, ale zdá sa, že nedokázali ich tam potom pretaviť do reálu. To znamená, bavíme sa to o nejakej arabském jari a tak ďalej. Transformácia Jemenu e, dobre, nastavili sme to dobre síce, ale tie miestne organizácie a inštitúcie to nedokázali realizovať. A ďalej my sme zlyhali v tom, že sme nedodali dostatočnú podporu, nielen finančnú, ale aj politickú. Ak je to tak, e, môžeme sa z toho nejakým spôsobom poučiť a ohľadne našej role, ktorú sme v tejto krajine hrali. No a na záver, e, dobre, máme podporovať všetky strany a byť neutrálni, ale ak je tam naozaj nejaká ešte vlastne vojna aj v Iráne, alebo je tam hrozba, tejto susedskej vojny, tak e, otázka je, či predsa len môžeme nejakým spôsobom aktívne zasiahnuť, aby sme pomohli vyriešiť tento konflikt v tejto krajine. Ďakujem pekne a dozdávam slovo pani e, veľvyslankyni, aby mohla zareagovať. Ďakujem pekne za tieto veľmi fundované otázky. A ako vidím, že sledujete e, vývoj situácie v Jemene začala by som tým posledným vystúpením. Myslím si, že áno, je treba sa poučiť. Mali sme tu ten komplexný prístup, boli tu rôzne prísľupy aj donorov a napokon sa všetko zlyhalo, pričom vlastne aj tak nejde iba o peniaze. Jemen bol už na ceste, kde v podstate všetky jednotlivé strany, ktoré e, boli na ešte v roku 2011 e, spoločne sa od týchto e, odsú, odstúpili a vlastne bol, bola tu taká občianská cesta. No ale sa to zlyhalo. Takže jednotlivé kroky, ktoré boli podniknuté v, tom, v tej fáze prechodu, boli správne, ale iš, boli to príliš pomalé. Boli pomalé aj z hľadiska toho, že obyvateľia čakali E, na veci, že sa budú diať a napokon stratili tým pádom dôveru obyvateľov. Aj tá, národ, tá národná jednota. Takže jednoducho vláda sa nevenovala tomu, aby skutočne zvyšovali dôveru obyvateľov vo vládu a tiež um, ani neliečili dostatočne tie pretrvávajúce rany, ktoré e, pre, pretrvali obyvateľov v Jemene. Nebolo to nejakým spôsobom riešené dôkladným spôsobom. Po druhé, bol tu precedens bol tu prezident, ktorý bol ktorý bol mm, takou mimoriadnou osobou, ktorý naozaj veľmi chcel presadiť pozitívne zmeny v Jemene, ale v podstate nemohol e, ponechať alebo ponechať tú, tú, ten, ten impetus, ktorý vlastne tam bol a nemal ani dostatočnú podporu ani na svojej strane čo bolo tiež ďalší prvok. Čiže pokiaľ ide o medzinárodné spoločenstvo, verím, že my dostatočne nemáme ani mechanizmy, alebo často nemáme mechanizmy, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli rýchlejšie poskytnúť krajine pomoc, ktorých inštitúcie nie sú schopné riešiť otázky súvisiace s transparentnosťou, efektívnosťou a korupciou a je určite jedno z najkorumpovanejších krajín sveta a vy ako rozpočtový orgán keď toto počúvate, je veľmi ťažko poskytnúť peniaze do takéhoto prostredia. Napokon väčšina pomoci, ktorá tam je, by ide na budovanie kapacít a inštitúcií a toto všetko si vyžaduje veľa času. Dovolte, aby som sa venovala teraz ďalšej veľkej kapitole, na ktorú ste poukázali, a to je jedna zo schopností Európskej únie skutočne zasiahnuť. A tu by som chcela poukázať aj na, tú, na to, čo sa tu spomínalo v prípade Husiov, že či sa zúčastní alebo nezúčastní medzinárodného dialogu. A myslím, že áno. A ja som o tom už hovorila predtým a urobili to pomerne efektívne všetci boli vnímaní ako konštruktívna sila a boli videní ako súčasť eh, politického hnutia, ktorí vznikli na tej predchádzajúcej skupine a tiež tvorili súčasť japonskej, spoločnosti. Takže áno, ja verím, že Európska únia tu má veľmi dôležitú úlohu. Teraz sme vykonali analýzu konfliktu. E, ironicky to eh, bolo vo februári, keď sme skúmali všetky všetkých rôznych, všetkých rôznych driverov a došli sme k záveru, že práve tá nestrannosť Európskej únie a úspešná spolupráca v tej skupine DG10, ktorá vznikla ešte v marci roku 2012 a vyjadrovala tú jednotu medzinárodných eh, spoločenstva neskôr pristúpili aj potom niektoré členské štáty, Japonsko, Turecko, všetci spoločne, spoločne stali v prospech podpory Jemenu e, za jasný profil a do, dobré, e, aby sa to dostalo ku všetkým stranám, aj tie, ktoré nepodpísali túto iniciatívu GSS. Takže my naďalej sme v kontakte a spolupracujeme so všetkými stranami. Máme tam samozrejme misie z EU v teréne, máme pravidelné stretnutia, výmeny informácií s husitami a a myslím si, že naozaj urobili niekoľko chýb a najhorší bol ten tragický um, krok. A teraz je tu tá otázka, že či to skutočne je tzv. zástupná vojna. Mm, Irančania doteraz, Iranci doteraz nehrali veľmi veľkú úlohu, Husidovia mohli ísť do, cestovať do Iránu, navštívovali sa, študenti mohli cestovať, bola tu niekedy aj určitá spolupráca v oblasti strategických otázok a za posledné dva dni a posledný mesiac sme zvýšili, zistili, že Irán zvýšil svoju úlohu aj pritvrdili retoriku, aj konkrétne naozaj v posledných dňoch, čo naozaj je pred nás všetkých vyvoláva obavu, pretože to nie je nám pomocné, ale Jemen, a toto chcem zdôrazniť, je naďalej viem, že aj strašní partnery to podvidia podobne, že že je to v podstate domáci problém, ktorý musí byť vyriešený vyriešením domácich otázok. Ale nie je prekvapením, aj to je dosť pochopiteľné, že Saudská Arábia by v súčasnom geopolitickom kontexte zapojenie Iránu by vnímala ako nenápomocné, skôr ako hrozbu. Niektorí už hovorili o tom, že sa o tom hovorí, e, že to je tak ten pincer hnutie, počuli sme dosť e, takú, nepo, takú retoriku, ale jedna vec je retorika a opakujem, že to je naozaj nenápomocná takáto retorika a iný ostatné aspekty toho je ten skutočný dopad toho, čo sa tam deje. Momentálne má Irán dve lode v Mandabe a nebolo to síce v územných vodách, e, v výsostných vodách e, Jemenu, len išli tam ako keby ukázať svoju prítomnosť a zatiaľ neurobili žiadne iné kroky, že by preukazovali, že chcú zasiahnuť Takže ďakujeme za to, že ste nám pripomenuli dramatický potenciálny e, dôsledok, ktorý tohto môže byť, že naozaj môže dôjsť e, k opätovnému opäť, k veľkým, veľkým stratám. Jemen bol od toho od začiatku ušetrený, ako som povedala, suniti a či ti vymení, keďže, mali takú, e, keďže tam bola taká iná skupina šítov tých e, zajdov, ktorí prišli do Jemenu a žili tam už od stredoveku na území Jemenu a nikdy nemali žiaden problém. Chodia do istých mešít, e, boli medzi nimi uzatvárané manželstvá a náboženská prax je veľmi blízka. Ale Husiovia majú, ako by im chýba taká dob- tí sa dostatočne neintegrovali lokálne a nemali takú podporu. A vidíme, že sa akoby prikláňali Huciovia samotnému Iránu, aby sa vám, ako, čo nie je prekvapujúce aj v tomto kontexte. Čiže myslím si, že odpoveď je tu. Posilnení jemenských tradične silných, silnejš, oveľa silnejších štruktúr. Ale to si samozrejme vyžaduje predovšetkým návrat k stabilite a isté e, dialog a zdieľanie alebo rozdelenie moci, ktoré bude stabilné a tiež bude potrebovať zrejme od medzinárodného spoločenstva určité mechanizmy, aby inštitúcie sa čo najskôr dostali späť e, na nohy po dlhých, e, po dlhých časoch ne, nestability a všetci si pamätáme, ako, aká bola situácia predchádzajúceho prezidenta, ktorý vlastne on e, bol akoby zárukou stability, pričom vieme, že takáto stabilita bola taká, takou dutou stabilitou v tomto africkom rohu. Takže bezbrojenie Husiov. Pozrite sa, nie je pochyb o tom, že odzbrojenie je základný prvok zmierovacieho procesu, ku ktorému musí prísť. Ale hovoríme tu o krajine, ktorá je jednou z najviac vyzbrojených krajín sveta. Ja neviem, či, kto robí štatistiky, ale 68 miliónov malých zbraní a ľahkých zbraní, to je odhad koľko je e, v populácie, ktorá je v počte 25 miliónov a 60, ako 60 je vo veku do 35 rokov a odzbrojenie tejto populácie to je veľmi ťažká úloha. A určite nie je pochyb o tom, že monopol či tá silná, tá jediná sila musí byť zachovaná v štáte. To je jediný spôsob ako sa dá pohnúť e, späť, e, vpred. A my sme už aj EU pripravili aj 40 miliónov, ktoré sme poskytli na reformu ministerstva vnútra a policajných e, síl, do určitej miery aj na podporu justičného systému, ale tieto ambície rozvoja v súčasnosti teraz sú momentálne bokom, pretože kvôli tomu, aká je momentálna situácia horúca Takže ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne. Týmto končíme diskusiu o Jemene a prejdeme na medziparlamentné stretnutie EU-Tunisko, ktorému došlo od 7. do 8. apríla. Táto misia bol tam predseda delegácie pán Pancerín a to, vlastne to tomuto došlo len pred týždňom. Myslím si, že načasovanie tohto bolo veľmi dobré aj vlastne po teroristickom úteku, útoku na múzeum a v kontexte spoločného vyhlásenia, ktoré vyjadruje všetky tie dôležité otázky, ktoré súvisia s bojom proti terorizmu a podpora slobodného obchodu a preskúmanie susedskej politiky EÚ v rámci našej spolupráce v Stredomorí. Poprosím pána Pancariho, aby vysvetlil, aby nás poinformoval o tom, ako to prebiehalo, ktoré boli tie najdôležitejšie odkazy, ktoré zazneli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako ste pripomenuli, my sme mm, sa 6. až 8. zúčastní na tomto stretnutí. Stretli sme sa so zástupcami občianskej spoločnosti, stretli sme sa so zástupcami vlády, parlamentných inštitúcií. Zasadnutie bolo začiatkom otvorenia nových vzťahov s novým tuniským parlamentom, ktorý zišiel z nedávnych volieb. Ako ste pripomenuli, návšteva bola podľa mňa aj podľa nás eh, pozitívna, ehm, odohrala sa vo svetle nedávnych nešťastných udalostí v múzeu Bardo. Boj proti terorizmu bol témou našich zasadnutí. Terorizmus má veľmi negatívne dôsledky nielen na politiku, ale aj na ekonomiku či cestovný ruch. Diskutovali sme, diskutovali sme s našimi partnermi všetky naši partneri nám povedali, že všetky lety spoločnosti Tunizer boli prakticky prázdne. My budeme s nimi o tejto téme ešte určite diskutovať počas nadchádzajúcich zasadnutí. Požiadali nás o pomoc, o podporu, poprosili nás o pomoc pri ukončení procesu demokratického prechodu. Hovorilo sa o ekonomickej pomoci cestou investičnej politiky. Ja som chcel práve túto otázku zdôrazniť, pretože to vlastne vystalo z našich stretnutí so zástupcami parlamentu a s ďalšími partnermi a chcem len povedať, že pozitívny výsledok eh, tuniského procesu a to, že sa bude tejto krajine dariť, je v záujme EÚ. My ako parlament budeme samozrejme sledovať túto situáciu. Podľa nás nemôžeme uh, zlyhať z oči voči tejto maličkej, ale nesmierne dôležitej krajine. Ak zvážime ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádza celý región, či už ide, či už ide o Líbiu alebo iné krajiny v regióne. My sme sa zišli s kolegami z parlamentu, pripravili sme spoločné uznesenie k témam, o ktorých som už hovoril, k témam ako je terorizmus, to znamená, že je potreba vytvorenia spoločnej globálnej stratégie. Nejde len o problém politiky či bezpečnosti, treba globálny prístup. Venovali sme sa aj e, regionálnym alianciám. Myslíme si, že je nevyhnutné skompletizovať rokovania o voľnej výmene, naši partneri zdôrazňovali partnerstva pre mobilitu a hovorilo sa aj o novej vízovej politike. Tieto témy zazneli z úst našich tunických partnerov, ktorí zároveň požiadali o riešenie dlhu. Mali by záujmu investičné projekty. V Tunisku sa zišiel prezident republiky a s Francúzskom a Francúzsko, Francúzsko ponúklo isté investičné projekty následne po tomto stretnutí. Čiže podľa nás je toto cesta, ktorou by sme sa mali uberať. Susedská politika. Tu vnímajú, tu všetci vnímame ako obrovskú príležitosť. Momentálne je predmetom revízie, ale je určite vynikajúcou prí, príležitosťou mm, pre ďalšie rozvíjanie vzťahov s Tuniskom, ktoré je našim privilegovaným partnerom. Je tu my sme sa zhodli s kolegami na tom, že by sa mala zriadiť že by sa mal zriadiť spoločný výbor pre spoluprácu medzi Tunisom a EU, ktorá by pracovala na jednotlivých partnerských otázkach. Podľa nás bola naša návšteva nesmierne pozitívna a našou úlohou je teraz prejsť od slov k činom. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Panceri. Áno, bola veľmi obsažná návšteva, vynikajúce načasovanie pani Aliom Mane. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Je crois que monsieur euh, Panzeri a tout à... Ďakujem pekne. Správne tu zaznelo, že máme vzťahy Tuniskom, pravdepodobne, počerknutie naše väzby s nimi, pravdepodobne je to najeurópskejšia krajina v tomto regióne, je tam výrazný finančný tok, pre, týka sa to všetkých členských krajín EÚ. Myslím si, že ekonomické dopady v Tunisku sú extrémne negatívne, pretože Tunisko naozaj z turizmu žije. Preto je potreba zacíliť tie naše aktivity, mali by byť konkrétnejšie. Spomínam si na stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ vo februári 2011. A získala som finančný záväzok a e, podporovať teda e, vývoj v Tunisku, hlavne v centre Tunisku. A pokiaľ viem, tak tieto záväzky boli niekoľkokrát zopakované, ale nemyslím si, že skutočne tie pôžičky tam prebehli a tie peniaze tam pritiekli. Takže to je jeden z zlyhaní, kedy naše kroky sú vnímané ako nedôveryhodné. Častokrát sme prijali nejaké záväzky ale nedokázali sme ich potom skutočne aj realizovať a prípadne ich realizujeme neskoro. Takže je tam nejaký návrh, ale nie je to prepojené potom, e, alebo slub a nie je to pod, niektorý nie je potom uskutočnený. Otázka i na vás, či skutočne viete, čo sme Tuniskou od roku 2011 skutočne zaplatili. Ďakujem. Mr. please. Just one short question. Ešte jedna stručná otázka pre pána Panceriho. Ja som bol v Tunisku s ním, nebol som súčasťou spoločného výboru, ale bol som tam v tom istom čase. Jedna z otázok, o ktorej sa hovorilo, bola, bola EU e UBAM Líbia. Či sa bude reaktivovať táto politika? Vieme, že problémy v Líbii spôsobili to, že sa prestalo pracovať na tomto, ale samozrejme, ak by sa samozrejme, že by to pomohlo aj pokiaľ ide o hranice s Tuniskom, zabranilo by sa rozšírením konfliktu. Neviem, ja by som sa chcel spýtať pána Panceriho, čo si o tom myslí a ako či viete niečo o tom, ako to bude ďalej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Beržiak. Vy ste tiež boli, vy ste sa tiež zúčastnili na misii v Tunise. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za to, že vystupujete po francúzsky. Nechcem súťažiť s angličtinou. Každý má právo na to, aby jeho jazyk bol rešpektovaný. Ja som bola na misii minulý týždeň tiež. Plne súhlasím s tým, čo uviedol pán Panceri. Misia trvala len 48 hodín, ale mali sme intenzívny program Došlo k veľmi plodnej výmene názorov. Chcela by som poopraviť jednu vec, ktorú povedal pán Panceri. Ja plne súhlasím s takmer všetkým, čo uviedol, ale predsa len chcem poopraviť jednu vec. Posledný poldeň sme sa stretli s generálnym tajomníkom DGTT a tí, ktorí sa tí, ktorí sa vy, tí, ktorí poznajú situácii v Tunisku, vedia, aký je tento orgán veľmi dôležitý pre demokratický prechod, pre inštitúcie v Tunisku. Riešila sa otázka tuniského dlhu. Podľa mňa by sme na to nemali zabúdať Určite by sme mali k tomu, k tejto téme pristupovať veľmi vážne. Myslím si, že EÚ ehm, nedokáže riešiť výzvu, ktorá stojí e, pred Tuniskom. Dovolte mi, aby som teraz odvážne doplnila keď vidím, akým spôsobom plynie pomoc Ukrajine a nie Tunisku, potreby v Tunisku sa líšia od potrieb, ktoré má Ukrajina a v Tunisku sa deje demokratický proces, zatiaľ čo v Ukr- na Ukrajine je korupcia a tak ďalej. Podľa nás zmluva o voľnom obchode je otázna. Tuniskí poslanci vyjadrili obavy v tomto smere, my by sme im mali načúvať a mali by sme sa pokúsiť e, odpovedať na, zareagovať na ich obavy. Ja som členkou LIBE a tiež ma zaujíma veľmi otázka mobility gesta smerom k Tunisku musia zabezpečiť to, aby ten prístup nebol len unilaterálny, ale aby na, naozaj došlo aj k skutkom. Na teraz, na teraz Tunisko nevie, čo vlastne dostáva na základe tejto zmluvy. No a tá časť dlhu. Ja trošku pozmením to, čo povedal pán Panceri, pretože nesúhlasím úplne s ním v tomto smere. Pokiaľ ide o prístavok Francúzska, Francúzsko je jedným z hlavných veriteľov Tuniska spolu s IMF a investičnou bankou, Africkou bankou. Francúzsko má približne, pri, pri, približne 13 tuniského dlhu je práve dlh Francúzsku. A to, čo teraz uskutočnil pán Oland, to je len kvapka v mori. V 2013 zaslo, zazneli isté sluby, ale to je len kvapka v mori. Podobne Nemecko tiež vyjadrilo záväzok pomoci, Belgicko. Poskytlo Tunisku 10 miliónov z 13 a e, Taliansko už ohlasilo zrušenie časti tuniského dlhu. Čiže myslím, že nás čaká ešte veľa krokov, ktoré musíme prijať, ako povedal kolega Howard. Počas predchádzajúcej misie, počas volieb, misia, misie EUBAM, EUBAM v súčasnosti Tunisku pomáha, ale nemôžu pokračovať v práci v Líbii. Je to blúdny kruh. Ja neviem vôbec, aké riešenie by bolo na mieste. Je, je to nesmierne dôležitá téma to, čo sa deje v Líbii, má obrovský dosah na situáciu v Tunisku. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu aj kolega Kastaldu z EUBB, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som bohužiaľ nemal príležitosť si vypočuť vystúpenie pána Panceriho, ale musím povedať, že pokiaľ ide o členov delegácie, tak e, sme sa viac menej všetci zhodli na témach. Ja súhlasím s tým, čo uviedla pani Verža. V prvom rade musíme mať v rukách právny nástroj, aby sme mohli uskutočňovať našu prácu dobre, pokiaľ ide o našu prácu na strategickom partnerstve s Tuniskom. Myslíme si, že zriadenie výboru, zmiešaného výboru by mohlo byť takýmto nástrojom. No a dlhy, zrušenie dlhu. Ja dúfam, že nielen členské štáty, ale aj samotná únia si uvedomí, že strategická úloha Tuniska je hodnotou, ktorá ide, ktorá ide ktorá ide nad rámec toho nejakých numerických výpočtov populácie a tak ďalej. Treba riešiť problém s Líbiou v prvom rade. Bolo jasne povedané, že medzi juhom Tuniska a Líbiou nie sú veľké rozdiely, ani kultúrne. E, Tunisko môže byť e, drahocenným spojencom pri hľadaní politického riešenia, keď sa, keď sa snažíme e, za, keď sa snažíme zapojiť um, do partnerstva, do práce našich e, partnerov z regiónu. Myslíme si, že môžu byť partnerom, pretože ak nebudeme mať dôveryhodného partnera, potom je zbytočné myslieť aj na to, že EUBAM začne znovu fungovať. Bolo nám povedané, že dobrá vôľa na strane, na strane libijskej polície um, existuje, teda na strane tých, ktorí sa naozaj snažia ešte robiť nejakú prácu v Líbii, ale mm, nemajú žiadny subjekt, o ktorého by príjmali inštrukcie, nemajú politický subjekt, ktorý by ich viedol. V zásade sú ponechaní na to, mm, na úlohu, na vodcovstvo zo strany kmeňov, ktoré sú v danej oblasti. Európska únia si musí uvedomiť, že Tunis je presne takisto cenný ako Kiev. Treba pochopiť, že na základe stability v severoafrickom regióne závisí aj bezpečnosť a stabilita na juhu Európy. V kontexte partnerstva musíme jasne povedať, že si želáme zmluvu ktorá, z ktorej budú mať prínos obe strany a nemali by sme ísť príliš cestou obchodných záujmov, komerčných záujmov Európy. Ja si myslím, že v kontexte práce zmiešaného výboru by toto mohli byť témy, na ktorých by sa ďalej podrobne pracovalo. Ďakujem veľmi pekne, pán Kastaldo Dále, Eva. EU šéf Beobachter. Pán Ale, ktorý bol pán Dále, ktorý bol od, od oktobra vlastne ako pozorovateľ EÚ. Ďakujem pekne. Ja som bol vlastne vedúcim delegácie parlamenta v roku 2011, hlavným pozorovateľom, teraz to bol pán Ocebruk, iba aby sme e, ne, sa predišli nezroznalosti a určite sa tejto téme venuje ďalej. Pán predseda sa ospravedlňuje. Um, som teda jedný z tých, ktorí sa tej delegácie zúčastnili. E, z politického hľadiska bolo dôležité sa tam ukázať, zvlášť potom e, hrôzu strašnom teroristickom útoku. A naďalej potvrdiť, že budeme pracovať jednať s Tuniskom. Veľa aspektov tu už zaznelo, nebudem ich tu opakovať, ale viac menej súhlasím s väčšinou z toho, čo tu zaznelo. Jedna otázka, v oblasti vnútornej bezpečnosti a taktiež otázka na možnú spoluprácu napríklad s Europolom. Z Tuniska sme videli, že majú v krajine viac než milión utečencov, po väčšine z Líbie. To je samozrejme finančné zaťaženie a taktiež to predstavuje ohrozenie vnútornej bezpečnosti. Otázka je, či to v Tunisku teda ste to riešili, prípadne sa dohodli nejaké f- konkrétne formy spolupráce, zvlášť s ohľadom na Europol. Europol má pomerne dobrý prehľad toho, aká je štruktúra teroristických organizácií, ktoré fungujú síce v Európe, pôsobia v Európe, ale ktoré sú prepojené aj na e, do svojej časti Severnej Afriky. Takže otázka je, či je možné a či existuje potenciál podporiť Tunisko so znalostiami, ktoré máme my. A otázka na, e, komplementárna, či je Tunisko pripravené e, na takúto výmenu údajov, to znamená, či sú ochotní poskytnúť nám tieto informácie. Ďalší aspekt, ktorý je tiež veľmi dôležitý, Investície, ktoré prúdia e, z Európy do Tuniska, ktoré už sú tam nejakým spôsobom usídlené, aby tieto investície tam zostali, aby sa nestiahli. To je dôležité. A otázka, či je možné v rámci koordinácie, koordinovať teda delege, jednak delegáciu EÚ a tie naše veľvyslancov, veľvyslancov je možné pomocou koordinácie nejakým spôsobom vplývať, pôsobiť na tých investorov, aby z krajiny neodchádzali. A nejakým spôsobom to súvisí aj s konkrétnymi projektami EÚ v oblasti ekonomiky. Môžeme to ďalej prepojiť tak, že by sme potom tým našim firmám a podnikateľom e, veľmi jasne ukázali, že tu už niečo teda beží a plánujeme tu niečo do budúcnosti, takže dať im jasný signál, radím, prosím, neodchádzajte, z našej strany plánujeme tu ostať, budeme sa rozvíjať. Takže to sú také dve hlavné témy, ktoré e, podľa mňa môžu tú situáciu ešte pomôcť zlepšiť. Ďakujem pekne, pán kolega Gála. Možno, že pán pánceri by chcel zodpovedať na otázky, ktoré zazneli. Áno, ďakujem. Pokiaľ ide o túto krajinu, nuž nastal moment, kedy treba prejsť od slovám k skutkom. Treba uskutočniť konkrétne kroky na to, aby sme pôsobili dôveryhodne. 17. marca sa diskutovalo o investícii vo výške 180 miliónov, ale od roku 2012 až po dnes mm, ten záväzok, ku ktorému sa zaviazali donorské krajiny, nebol uskutočnený. To je fakt a podľa mňa je veľmi je len prirodzené, že od nás žiadajú väčšiu pomoc a podporu. My sme im, my sme im povedali, že treba, aby to podmienovali aj isté projekty, treba, treba, treba spolupracovať, treba prekonať regionálne rozdiely, treba presadzovať projekty, ktoré sú financovateľné. Ale poprosili nás, ehm, aby my sme samozrejme vysvetlili, že je to komplikované. Vysvetlili sme im, že môžu poberať štruktúrálne fondy EÚ, ale aj tak tá požiadavka je obrovská. My, my chceme, aby vznikol nejaký investičný projekt, ktorý by umožnil napríklad, ako hovoril pán Galer, aby podniky mohli zostať na mieste. My by sme vlastne potrebovali uh, uľahčiť pokrok v ekonomickej sociálnej oblasti, pretože to je jediný spôsob, ako efektívne zareagovať mm, na výzvy v ekonomickej oblasti, ale aj napríklad výzvy v oblasti migrácie. Pokiaľ ide o bezpečnosť na hraniciach, ja som si nevšimol nejakú závažnú požiadavku o spoluprácu v tejto téme nie je určite ľahké spravovať hranice s Líbiou. Sú to oni, ktorí riešia túto situáciu, mm, ale ja to určite existuje vždy riziko infiltrácií smerom z Líbie, ale mňa menej trápi prítomnosť milióna Líbícov v Tunisku, viac ma naopak trápi, respektíve tak, to vyvstalo z diskusí, že závažnejšia situácia je na západe, na hraniciach s Alžírskom, čiže treba monitorovať situáciu, my sme si toho vedomí, môžeme ponúknuť náš príspevok aj týmto smerom. Pán predseda, hovorím to vám, aby ste to potom mohli povedať pánovi Brokovi. Ja žiadam, aby, bola Tunis, aby bolo Tunisko témou aby, bola, aby bolo Tunisko témou zasadnutí nášho výboru. A hovorím to s tým, že som si vedomý. A opäť hovorím, ide o malú krajinu, ale ak sa nám podarí im pomôcť na demokrati- demo- počas demokratického prechodu, prechodu k demokracii, tak to je v našom, to je jednoducho takéto niečo, takáto spolupráca, takáto pomoc je v našom najhlbšom záujme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za návrh. Um, Ďakujem veľmi pekne za to, že ste jasne vyjadrili svoj názor ohľadne prechodu Tuniska k demokracii a samozrejme budem hovoriť s našim pánom predsedom, s pánom Brokom, aby sme zorganizovali podrobnú diskusiu k tejto téme. Uzatváram bod nášho programu k Tunisku a teraz sa nachádzame pri bode 13 debriefing z 10. zasadnutia EÚ Čierna hora. E, zasadnutie bolo v Podgorici 7. až 9. apríla. Vieme, že Čierna hora je najvyspelejšou e, krajinou z tých z krajín, e, ktoré sú kandidátmi na rozšírenie. Máme tu medzi nami predsedkyňu pre túto krajinu, Annelies Doc, predsedkňa delegácie. Vidím tu ďalších kolegov, pána Radoša, um, všetci boli v Podgorici a bolo by dobré sa s nami podeliť o to, ktoré boli tie hlavné body vášho zasadnutia, ako vyzerali závery zo zasadnutia. Um, viem, že tam bol aj predseda parlamentu, um, Čiernej hory. Pán Doz, nech, pani Doz, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Jedna taká malá e, oprava programu je, že vlastne desiaté stretnutie z AKT, e, ktoré malo byť v Butvape, aj keď my sme mali stretnutie aj v Podgorici, predseda hovorí lepšie pre vás, ale je to naozaj veľmi pekné miesto, určite budú aj krásne miesto, ale mali sme veľmi dobré diskusie a ja som tiež bola rada, že po extenzívnych rokovaniach sa nám podarilo konečne dosiahnuť dohodu a som veľmi vďačná kolegom z parlamentu, ktorí prispeli. Pán Vadoš je tu, aj pani Ranke tu bola predtým, ale musela odísť a tiež som veľmi vďačná sekretariátu za ich eh, veľa práce aj s prekladateľom pre tých eh, kolegov, ktorí si neuvedomujú, aká je situácia v Černej hore, ten politický kontext je vlastne ovládaný kraj, e, stranami zo sociálno-demokratickej rodiny, čiže nie je tam až tak ideologický rozdiely ako v mnohých iných krajinách, ale aj tak je zase veľká nedohoda medzi jednotlivými stranami z hľadiska určitých projektov, ktoré boli podniknuté aj z hľadiska posúdenia pokroku smerom k vstupu do EÚ a ako povedal aj predseda sám, určite je to z krajín, ktorá je na bližšie možno k tomu členstvu, takisto má aj veľkú podporu verejnosti. V, tak a vždy tu boli určitý teda súťaž medzi tými stranami, že kto je viac za vstup do EÚ. A tento proces je vysoko spolitizovaný, takže tu boli viaceré také mm, oblasti, ktoré sme potrebovali vyriešiť. A sme radi, že sme sa napokon dohodli na texte vyhlásenia. A bude tam šesť vecí, na ktoré sme sa sústredili. Prvá vec e, súvisí s kapitolami 23-24 procesu vstupu a tie sa sústredujú na právny štát. Konkrétne mali sme veľké diskusie o potrebe konať vo vzťahu k korupcii na vysokej úrovni, ako si viete predstaviť, boli tam veľké legislatívne aktivity, pretože vznikali aj nové agentúry proti praniu špinavých peniazí aj proti korupcii, ale myslíme si, že bolo by treba urobiť viac takých matateľných výsledkov v boji proti korupcii. Tiež to boli aj určité pokusy zlepšiť kapacitu justície, tiež bol vymenovaný nový prokurátor aj na predseda vyššieho súdu, tiež, e, ale ten pokrok v teréne nebol až taký viditeľný. Takže sme rokovali s našimi kolegami z Čiernej hory aj o tomto. Tiež sme v rámci uznesenia vyjadrení e, to, že potrebujeme vidieť pokrok v určitých oblastiach, kde boli predtým problémy s právnym štátom a sú tam pomínané aj audiovizuálne firmy a telekomunikačné firmy. To bolo dôležité, pretože tie sú prakticky takými signálmi, kde sú problémy, ktoré treba riešiť a treba rýchlo to riešiť podľa nás tiež si myslíme, že je treba zlepšiť prostredie pre médiá. A ako delegácia sme boli spokojní s tým, že už došlo trošku zlepšeniu útok, v otázke útokov na novinárov. Tento počet sa znižil. Um, ehm, je tu aj pán Tenok, spravodajca pred Čiernu horu. To bolo síce fajn, ale stále je tu taká atmosféra, že to je krajina, ktorá nie je až taká priaznivá v slobode médií a tá druhá stranica toho je, že EU tlačila na to, aby to, bola aj, e, aby to bolo aj zákon o cti zákon o urážke na cti ze strany médií, nož, e, pretože tieto otázky súvisia potom aj s e, urážkou ľudskej dôstojnosti a podobne, čiže je dôležité, aby tieto otázky e, boli aj v médiách No, boli v tom zákone o médiách. Potom ďalšia oblasť e, bolo zapojenie organizácie občianskej spoločnosti do tvorby politiky v rámci Čiernej hory. Tiež sme mali viaceré diskusie s zástupcami organizácií NGO a tiež sme hovorili o problémoch, pred ktorými stoja viaceré e, skupiny v krajine. A sú tam aj určité problémy pre niektoré menšiny. Mali sme sa stretnúť aj s rómskou menšinou. To, aj, to bolo dobre, že sme hovorili o ich problémoch a problémoch žien. E, myslím si, že osobitne v ekonomike, ktorá spôsobuje určité problémy pre ženy z hľadiska aj sociálneho zabezpečenia, domáceho násilia Tiež sú tam problémy v oblasti LGBTI. Situácia na Čiernej hore je určite oveľa lepšia než v mnohých iných eh, susedných krajinách, ale je tam množstvo s eh, diskrimináciou, bezpečnosťou a bola som spokojná s tým, že sme sa ako delegácia rozhodla, že budeme mať prioritizovanie našich otázok. Aj sme riešili otázku E, osob s postihom nemajú veľmi dobré e, možnosti zamestnania. Vláda niečo už robí, ale stále nie ešte dostatočne. Napríklad, a to je možno že taký symbol toho z situácii, že nie je možné pre osoby postihom, aby mohli vstúpiť do parlamentu, aj keď pripravila vláda pred dvoma rokmi tender na vstup do parlamentu a nič sa neudialo. Takže e, aj náš člen delegácie na toto poukázal a dobre, že sme to dali na bod programu a napokon máme viaceré odporúčania, ktoré sa týkajú ekonomiky a Čiernej hory, aby sa sústredila na tú šedú ekonomiku, ktorú treba znížiť, treba viesť pod sociálny dialog, podporovať celozročený cestovný ruch. A v rámci, keď všetkých našich diskusí, mali sme stretnutie aj s premiérom, vicepremiérom a bolo dobré, že tam boli viacerí členovia delegácie, ktorí mohli poukázať na tieto otázky. A myslím si, že v tomto ohľade ten model, ktorý Čierna hora prijala pre proces pristúpenia, teda od začiatku, že sa otvárali najprv v kapitole 20.24 a tie budú otvorené počas celého procesu pristupovania to je vlastne veľmi užitočný prístup, lebo nám umožňuje neustále e, sledovať otázky, ktoré súvisia s právnym štátom tam, kde sú problémy. A ešte v závere, pán predseda, by som chcela povedať, že som bola, sme boli spokojní s tým, že sme mohli vidieť a navštíviť miesto, kde sme mohli naozaj aj vidieť e, tie výzvy pre implementáciu týchto dvoch kapitol 2024. Takže navštívili sme do Usin, to je sova, solná továreň na výrobu soli e, na pobreží. Predtým tam bolo množstvo zamestnaných e, a bolo to v prevádzke až do relatívne nedávnej doby a potom zastavila sa prevádzka, takže firma, ktorá zavrela túto továreň, skrachovala a sú tam rôzne názory na to, že prečo sa k tomu došlo. My sme mali stretnutie aj so stavcom kokurznej podstaty, aj s viacerými organizáciami pre občianskú spoločnosť a proces e, vyriešenia vlastne bankrotu, či, to práve vlastne zdržuje ten proces opätovného spustenia výroby soli a to ovplyvňuje potom zamestnanosť Potom sú tam napríklad dokonca ešte keď sme boli tam a chceli sme to vyriešiť na mieste, pretože pokiaľ sa neudeje niečo urgentné v najbližších 4 týždňoch, tak to vyzerá tak, že situácia sa potom nebude môcť už vôbec vyriešiť a už nebudú môcť milióny e, vtákov využiť toto zariadenie, ktoré to využívajú tie vedľajšie produkty produkcie soli predtým, než sa poberú cez Jadranské more. Čiže je tam množstvo ešte oblastí v európskom AKI a tam sú otázky krúziace s ekonomikou, ekonomickým rozvojom, pokrokom v oblasti environmentálneho AKI. Takže my sme sa neskrývali pred zložitými témami. A myslím si, že bolo to pozitívna návšteva a všela by som poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili za, tú, za, za ich zapojenie. Ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne pani Doc. Dá sa, že vyzeráte byť taká zapálená pre túto tému, takže vám blahoželáme a myslím si, že e, máte od pána Tenika, Tenoka veľk, veľk, mám veľké skúsenosti z Černej hory. E, ja by som chcel e, poďakovať pani Doc za túto návštevu. Ja som vtedy nemohol sa zúčastniť, ale ja určite v blízkej budúcnosti sa chystám z 7. maja z toho, čo ste povedali, že to vyzerala, že vlastne prakticky pokryli tie isté otázky, ako je, som pokryla ja vo svojej správe a nemáme nejako veľmi rozdielne stanoviská e, vo vašom názoru aj v tom, čo ja som uviedol pred niekoľkými týždňami. Chcela som vedieť, či ste získali nejaký spätný väzbu k tej správe, ktorú som ja mal za parlament a niečo, čo ste nespomínali, že či ste sa stretli s pánom Ďukanovičom alebo s nejakým vyšším predstaviteľmi vlády a nehovorili ste o zvýšenej úlohe Ruska pretože vidíme, že v poslednej dobe je veľa aktívnejšie Rusko v Subsku napríklad a sa snažia tam ukazovať, akí sú silní a prítomní. Um, keďže aj Montenegro tiež sa pripojilo k sankciám proti Rusku zo strany EÚ a iste Rusi sú tam veľmi intenzívne prítomní na tomto pobreží, nakupujú tam nehnuteľnosti a tak ďalej. Ďakujem pekne, pán Tenok, ktorý predseda. Teraz e, dal by som slovo pánovi Radošovi. Hvala lijepa. Ja želim potvrditi sve ovo što Ďakujem. Ja by som chcel potvrdiť vlastne všetko, čo povedala pani Doc. Slečna Doc. Sú určité ťažkosti v Čiernej hore, pravda, a iste v spoločnosti aj v politike ale ja verím, že sa nám podarí dosiahnuť určité dobré kompromisy, čo nie vždy mm, platí pre ostatné krajiny. A ja problémy tejto krajiny v tom, že opozícia e, lebo vláda sú sociálne demokrati, ako povedala pani Doc, a opozícia nie je konzervatívna z toho európskeho vnímania. Ale opozícia podstate bola proti nezávislosti um, Čiernej hory keď, počas referenda. Čiže oni vlastne ani nechceli, aby takéto, takáto krajina vznikla. A to vlastne spôsobuje problémy v dosahovaní kompromisu, ale tak ja verím, že snáď napokon sa nám podarí dosiahnuť eh, dobré dokumenty, eh, deklaráciu aj odporúčania. Jeden z námietok, ktoré sme počuli počas diskusí, bolo, že nie sú tu vzťahy medzi uzneseniami Európskeho parlamentu a dokumentmi, ktoré prijíma spoločné parlamentné sromaženie či výbor. E, to nie je logické. Samozrejme, tieto dokumenty by mali byť e, korelované, jednoducho mali by to byť, medzi nimi byť nejaká súťažnosť a verím, že mm, tie uznesenia či rezolúcie a vyhlásenia pokrývajú všetky politické e, úvahy. A tak ako ich uviedla pani Doc, tak ja nebudem túto detailne opakovať tieto otázky. Myslím si, že toto je krajina, ktorá má veľkú perspektívu z hľadiska členstva v e a myslím si, že mala by si túto úlohu lídra na Balkáne ponechať. A pokiaľ ide o otázku pána Tenoka, je pravda, že nebola tu rovnaká podpora smerom k členstvu v EÚ ani v NATO. A preto ja som bol za takú, taký ten komplexný prístup k členstvu všetkých eh, západobalkánskych eh, štátov naraz. Pretože politika Čiernej hory je naviazaná na politiku v Srbsku. Predseda, ďakujem pekne, pán Radoš, že ste mi pripomenuli to referendum v Čiernej hore a musíme ho prisvetliť 55 75 obyvateľov sa muselo zúčastniť, aby referendum bolo platné. To bolo niečo, čo požadovalo aj EÚ, požadovala aj EÚ a pokiaľ ide o vzťahy a prepojenia medzi rozneseniami Európskeho parlamentu a spoločných e, parlamentných výborov, tak e, súhlasím s tým, čo ste povedali, ale to nie sú rovnaké typy dokumentov, pretože tie niektoré si vyžadujú aj akceptáciu zo strany partnerskej krajiny. A je jasné, že my nemôžeme vysielať rovnaké signály vo všetkých e, politických e, dokumentoch, ktoré prijímame. Ale myslím, verím, že to, čo je dôležité v tejto chvíli, je, aby všetky hlavné politické posolstva z našich uznesení sa a uzneseniach a rezolúciách sa jednoducho odrazia aj v záveroch rady. Pani Toc, možno by ste chceli zodpovedať na otázky, ktoré vám položili, ktoré vám boli položené. Vlastne o, o, čom bolo, o čom ste hovorili s pánom Ďukanovičom a o ruskom plive. Ďakujem. Um, ďakujem pekne a ďakujem za tieto vyjadrenia. Len stručne. Myslím si, že jedným z rozdielov medzi e, Čiernou horou a mnohými krajinami v regióne je, ako ste povedali, že referendum bol pomerne tesný výsledok, a ako povedal aj pán Radoš, že to, čo bolo pred tým referendum, vlastne už akoby viedlo do takémuto vývoju, ktorý teraz je. Ale čo sa neudialo, je, že vlastne nedot, nedotklo sa to toho e, členstva v EU, alebo tej túžby členstva EÚ napriek tým rôznym pozíciám, ktoré boli prijaté, v, prijaté alebo vyjadrené v referende. Čiže je, v čom nie je dohoda, to je e, v členstve v NATO. No, myslím si, že tu treba byť veľmi opatrný. Myslím, že text, ktorý sme prijali v, v tom parlamentnom Eh, uznesení, na ktorom pracoval pán Tenok, to bolo v poriadku, ale musíme si uvedomovať, že je tu nižšia úroveň podpory verejnosti eh, za členstvo v NATO, než eh, je to v prípade členstva EU. Takže som rada, že pán Radoš sa k tomu vyjadril. Pokiaľ ide o prijatie správy pána Tenoka, ja som si istá, že počul aj on, že rôzne strany využili ho, túto jeho správu vo svoj vlastný prospech rôznym spôsobom a bolo zaujímavé vidieť, ako rôzne médiá pokrývali túto otázku. Niektorí hovorili, že správa ukázala, že Čierna hora robí ohromný pokrok, že všetko sa darí a iné noviny zase úplne opačný názor, že Čierna hora má ešte veľké prekážky pred sebou a vláda neurobila dosť a tak ďalej. Takže naozaj to boli veľmi zmiešané reakcie eh, na vašu správu a to vlastne potvrdzuje, že vaša správa bola dobrá lebo keby ste každý bol spokojný, tak asi by ste neboli boli veľmi nároční. A pokiaľ ide o Rusko, ako už bolo povedané, aj predsedom Čierna hora je jednou z mála krajín v regióne, ktorá má 100% pre zosúladenosť s pozíciou EÚ v otázke zahraničnej politiky a myslím si, že to je dôležité, aby sme to uznali aj v našich rokovaniach, aby sme to Ďukanovičovi tiež uznali a to, že Čierna hora by mala byť eh, hm, hm, eh, podporená za tú, ako vyjadrilo stanovisko v pozícii EÚ. No a to Rusko eh, voči vláde a myslím si, si, že to nebola vec, ktorú by sme, na ktorú by sme my boli e, nejako vyzrazne poukazovali alebo sa na to pýtali. Dívam sa na ostatných členov delegácie, či by sa chceli k tomu vyjadriť. Nebolo to niečo, o čom sme chceli hovoriť, e, čiže to bolo dobré, že sme neho, ne, nehovorili o tom, že či teda tie investície E, boli by zneužité na to, aby podporili nejakú, nejakú politiku. Ďakujem pekne. Myslím, že teraz počkáme na pani Makovej, ktorá sa pripojí. A ešte posledné slovo k Montenegru z Čiernej hore. V podstate oni chcú vstúpiť do EÚ a aj by chceli vstúpiť do NATO. A čo si o tom myslíte vy? Yes, I mean, clearly government is very much wedded to... Áno, Vláda, sa, e, vláda je za to, aby sa krajina pripojila k NATO, vstúpila do NATO. Delegácie samozrejme majú v tom tiež svoje slovo, pretože my sa koncentrujeme na pristúpenie k EÚ. Mnoho otázok v rámci kapitoly 23-24 by sa týkali aj e, pripravenosti vstúpiť do NATO. Mm, vláda v súčasnosti rokuje z NATO ohľadne členstva. Čiže bolo to, hovorili sme o členstve NATO a ja ako vedúca delegácie a iní členovia môžu mať iné názory, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa zacielili na problémy s so právnym štátom, pretože my máme legitimné slovo v týchto otázkach. Ostatné otázky sú v rukách politického systému Čiernej hory, aby sa k ním vyjadrili. Ďakujem veľmi pekne, pani Doc. Nuža, týmto uzatvárame bod programu, ktorý sa týkal SEPC. Dobre, že ste boli aj v Ulcine. Ja dúfam, že sa naozaj nájde aj riešenie pre vtáky, o ktorých ste hovorili. Bude to dôležitý dosie pre nadchádzajúce 4 týždne. Pani Makové ešte medzi nás neprišla. Môžeme si preveriť, či je na ceste. I don't see anybody else of the... Zdá sa, že už nikto nechce vystúpiť, respektíve nevidím už nikoho, kto bol prítomný. Nech sa páči, možno, že pani, Ma- pani Melior, zatiaľ čo čakáme na pani Makovej, možno by ste nás mohli poinformovať o zasadnutí, ktoré sa konalo v Tyrane 16. a 17. marca bolo tam aj ďalších 5 kolegov a potom, keď je pani Makovej, tak ja zase jej dáme slovo. Čiže she coming? Apparently she's, uh, she's coming, coming. In, in one minute, so maybe okay. we... Zdá sa, že o minútku. Najprv udelím slovo ja a potom vám. Môžeme počkať. Áno, ako, ako si želal. You could say it. Yes, but... Voilà, Madame Makovej Hedža. Pani Makovej sa k nám pripojila. Ide o posledný bod nášho programu, debriefing zo 16. zasadnutia v Tyrane pred mesiacom. Nech sa páči. Mm, poprosím vás, aby ste nás poinformovali o obsahu a o záveroch. Včera bolo povedané, že pán Jakovčič nebol, povedzme, úplne spokojný s celkovým výsledkom týchto rokovaní. Môžete prosím zopakovať? Áno, včera počas diskusie k správe o pokroku Albánska pán Jakovčič, ktorý bol súčasťou delegácie, signalizoval, že došlo k zvláštnym situáciám, tak povadiac, počas zasadnutia. Možno by ste nám to mohli objasniť. starting... Áno, Počas misií v Albánsku um, poväčšinou to bolo zvláštne, aby som použila vaše slova. Z osmých zasadnutí tri len e, v troch prípadoch bolo možné prijať odporúčania, čiže počas piatich misií nebolo možné prijať odporúčania. Mm, počas predposledného zasadnutia v Štrásburgu to bolo zvláštne. Ľudia prichádzali, odchádzali, kričali. No už v každom prípade nič nedošlo k schváleniu ničoho. Je to súčasť našej práce s nimi a je to aj o tom, že sa musia e, naučiť demokracii, e, rokovaniam a tak ďalej. Čiže poďme teraz k tej uplynulej návšteve Úspech bol pomerne limitovaný, odporúčania schválené neboli, prijali sme uznesenie dvoch spolupredsedov, teda predsedu delegácie EP a predsedu albanskej delegácie. Tí, ktorí nevedia, socialistická strana vládne v opozícii, je demokratická strana, Počas predchádzajúceho mandátu EP to bolo naopak. Kľúčovou prioritou, ktorú nastavila komisia, je justícia, boj proti podvodom, korupcii, praniu špinavých peňazí, organizovanému zločinu. My sme sa preto koncentrovali na tieto témy implementácia e, reformy justície je hlavným problémom. Politická klíma je napätá. Nedávny škandál túto klímu len zhoršil. Pred mesiac a pol, pred mesiacom a pol dvaja poslanci pán povedali, Eh, hovorcovi parlamentu, pánovi Metovi, eh, tvrdili, že objednal politické vraždy. My sme sa pána Metu pýtali, či zamýšľa odstúpiť z funkcie na základe mm, škandálu, ktorý prepukol a on hovorí, neviem, prečo by som mal odstúpiť. My sme teda po misii dvaja poslanci, ktorí nadnesli tieto tvrdenia, boli zatknutí za rozličné trestné činy, vrátanie ohrozo- ohrozovania zlého mena, ohovárania a tak ďalej. Je zrejme, že ide o súboj, o politickú moc. Ja som bola svetkom, my sme boli svetkami mm, tej istej situácie ako predtým, keď bola demokratická strana vo vláde, keď e, socialisti boli v opozícii, e, opozícia, opozícia bojkotuje parlament, tak ako tomu bolo predtým len naopak. V decembri 2014 bola uzatvorená dohoda um, Vyjadrili sa k nej pán Kukan aj pán Fleckenstein, ale chcem povedať, že v Albánsku je zákon, že ak ste poslancom a nezúčastníte sa pol roka na práci parlamentu, tak nedostanete plat. Čiže, po, po, to, čiže pol roka je maximálny bojkot, ktorý môže nastať. Stretli sme sa s premiérom, hovorcom parlamentu, albanským prezidentom, pánom Rašaným. Stretli sme sa so zástupcami občianskej spoločnosti, stretli sme sa s pracovnou skupinou, ktorá sa venuje reforme justície na ministerstve vnútra, stretli sme sa s veľvyslancom EÚ, ktorý pochádza z Chorvátska a ďalšími veľvyslancami. Toto zasadnutie bolo veľmi dôležité. Mm, Vymenali sme si informácie, hovorili o istom pokroku, istom úspechu, pokiaľ ide o boj proti korupcii. Mm, je to všetko len na začiatku. Vieme, ako je to na začiatku. Problémy sú s dôverou v justíciu. Hovorili že obyvateľstvo nedôveruje generálnej prokuratúre, tá je tá istá, ako bola počas predchádzajúceho režimu, ale vnímaní sú tak, ako hovorím, takto zo strany aj našich veľvyslancov. Mm. Došlo istý, k istým úspechom v boji proti korupcii, pomerne obmedzenej povahy, Došlo k istým pokrokom aj pokiaľ ide o verejnú e, správu. Najdôležitejšou témou, najdôležitejším krokom je samotná implementácia a to nie je ľahké. Všetci sme sa zhodli na tom, že začiatok rokovaní o pristúpení k EÚ by malo obrovský pozitívny význam pre proces transformácie. Ako aj v iných kandidátskych, ako aj v iných krajinách je ten samotný proces dôležitý. Áno, nebolo by to za rok, bolo by to za o niekoľko rokov, ale čo je dôležité, je, že by to bolo určite stimulom pre demokratické zmeny v krajine. Nože Pokiaľ ide o stabilizačnú a asociačnú dohodu, ehm, táto zmluva nemá rokovací poriadok. Ja zamýšľam navrhnúť rokovací poriadok. Vieme, čo sa stalo, nikto nerešpektoval čas, nikto nerešpektoval rečnícky čas, keď niekto vystúpil, 5-6 ďalší ho začali prekrikovať. A potom sme sa stretli aj s podpredsedom demokratickej strany. Predseda nebol v tom čase v krajine a napríklad on bol prekvapený, prečo štyria ministri reportujú nášmu výboru alebo na našej, našej delegácii, kde nastali pokroky v kľúčových oblastiach a my sme vysvetlili, že to je normálny, bežný demokratický postup. V rámci nášho parlamentu si pozveme komisárov, ministrov, aby, aby nás informovali k istej téme a potom kladieme otázky a že, a že často dochádza aj ku kritike. Takže zaujímalo ich, prečo jeden minister, prečo, o čom a tak ďalej. Tá diskusia bola dlhá, a hoci sme si mysleli, že sme jasne povedali a že ten problém bol vyriešený ešte pred začiatkom zasadnutia. Opätovne začali s touto otázkou, s otázkou médií. Už, mm, bola som svetkom toho istého politického správania, vnútorného napätia, ktoré tam panovalo. Bolo, to, bolo tomu tak teraz, ako aj počas predchádzajúceho obdobia. Európsky parlament vynaložil obrovské úsilie. My sme dvakrát pripravili kompromisné pozmeňovacie návrhy počas tých dvoch dní. Dvakrát sme to nakoncipovali. Jeden či dva neboli prijaté zo strany všetkých a nechceli preto prijať odporúčania, ale už týždeň vedeli, že neschvália odporúčania. O, preto hovorím, potrebujeme rokovací poriadok. Teraz nemôžeme schváliť odporúčania, ak sú schválené väčšinou. Čo, ak, ako, ako určíme e, väčšinu? To môže, voči tomu sa dá namietať kedykoľvek. Preto hovorím rokovací poriadok a na základe toho sa a budeme o ňom potom hlasovať. Ďakujem veľmi pekne pani Mákovej. Áno, rozumieme už lepšie e, tomu, o čom hovoril pani Jakovčič včera vrátanie tomu, aká bola atmosféra na zasadnutí. Poprosím teraz e, pani Suzane Melior, ktorá bola takisto súčasťou delegácie. Ďakujem pekne, pán predseda. Som prvýkrát som sa zúčastnila takéhoto druhu výjazdu e, v rámci teda výboru pre asociáciu a odniesla som si subjektívne dojmy. Pani Maková sa pokúsila popísať, aká bola tá diskusia naozaj obtiažná a vlastne najproblematickejšia bola tá účasť troch ministrov a tie debaty, ktoré boli. Otázka je, či to je tak vždy, alebo či Obvykle je to tak, že sa toho zúčastní vždy len zahraničný minister danej krajiny, ktorý zastupuje stanovisko. Ja vlastne ani neviem, ako to obvykle funguje, nemôžem to preto posúdiť, ale aj ja si myslím, a e, e, tým e, teda vám pritakávam, je to treba vyjasniť, aby boli jasné pravidlá pre všetkých, ktorí e, sa účastne takéhoto jednania pre tieto stabilizačné asociačné vyjednávanie dohody. Dojem z Albánska, ktorý mám je, je, že na politickej úrovni sa naozaj snažia dostať veci o krok vpred, e, schváliť zákony a tak ďalej, ale že je treba v prvom rade pritom zapojiť aj občianske spoločnosť. To znamená, tá priepasť medzi politikou a ľuďmi, občanmi a spoločnosťou je treba preklenať. Pán Knutenstein včera, včera veľmi dobre popísal to, že naozaj ide o to, že ľudia vnímajú, áno, tu sa to mení k lepšiemu a až potom sú schopní a ochotní prijať demokraciu a v tom dokážu žiť. A myslím si, že tento proces je naozaj e, rozbehnutý naplno. E, prebehli legislatívne zmeny a je treba pozerať sa vpred. Ďakujem pekne. Poprosím kolegu Šlajna. Ďakujem veľmi pekne. I ja som sa zúčastnila um, tejto návštevy. Ako povedala kolegyňa Makovej, najväčším problémom bola ne, politická nestabilita a neschopnosť viesť dialog. Občania potrebujú cítiť dôveru v inštitúcie, ale bohužiaľ tak tomu nie je. Hovorilo sa o napätí počas našich zasadnutí. Dúfame, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa situácia zlepší. Budú správne voľby v júni v tejto krajine a ja si osobne želám, že po voľbách sa snáď situácia zmení a že sa nám naozaj podarí viesť dialog, ktorý je nevyhnutný na to, aby mohol reformný proces pokračovať. Hovorilo sa o piatich prioritách. Určite mnohé témy si ešte vyžiadajú veľa, veľa práce. Je nesmierne potrebné a to sa povedalo aj v rámci Benackého výboru treba pracovať, treba lepšie zapájať verejnú správu sudcov, ne, nezávislosť a odbornosť sudcov sú nevyhnutným predpokladom pre demokratický štát, pre silné demokratické inštitúcie, organizovaný zločin. Tam tiež eh, by bolo treba posilniť spoluprácu medzi um, medzi zložkami, um, Myslím si, že to stretnutie k tejto téme bolo veľmi užitočné a súvisím so, súhlasím so Susan Melior, pokiaľ ide o lepšie zapojenie občianskej spoločnosti. Občianská spoločnosť môže zohrávať dobrú monitorovaciu úlohu. Dúfame preto v takéto niečo. Hovorilo sa o potrebe systému, mechanizmu, médií, ktoré by boli nezávislé, nestranné. Áno, aj toto je dôležité na, eh, na to, aby štát demokraticky fungoval. Zhodli sme sa na tom, že skutočne všetci dúfame, že už počas nadchádzajúceho zásadnutia bude ten náš dialog s partnermi určite lepší. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Schlein. Kolega Boštinaru, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať e, pánu správodajcovi. E, chcem poďakovať za informácie o aktuálnom vývoji v Albánsku. Tí, ktorí, tí z vás, ktorí sledujú najnovší vývoj v v Albánsku, tak vidíte, že dnes tá kvalita, ktorá tam je, alebo to, ako vypadá, vyzerá situácia dnes, je výsledkom jednak chýb, ktoré urobili oni, ale aj výsledkom chýb, ktoré sme urobili aj my predtým, tu v EÚ. A jedna z hlavných vecí, ktorú sme sa naučili, ak si spomínate na tú dohodu, ktorú sprostredkovali pán Kukan a pán Fleckenstein. Dve politické skupiny, ktoré e, z ktorých povstali tí, tí lídry, musia sa držať našich záväzkov a nemôžu si dovoliť podporiť jednu alebo druhú stranu. Aby si to vždy znova opakovane overovali, pretože sú zvyknutí zavolať svojej frakcie, e, či socialistov, alebo teda to boli ľudovci, a snažili sa e, potom istým spôsobom tlačiť aj svoje záujmy a nevždy mali spolahlivé informácie, respektíve je to vždy opakovane overovať pretože nie vždy sú tie informácie správne alebo dôveryhodné. To znamená, ešte raz opakujem, kontrolovať si to dvakrát a po druhé e, mať, hovoriť jedným hlasom. Pretože úloha Albánska v tejto regióne je naozaj kľúčová. Pán Edi Rama ako premiér, čo sa týka jeho vyjadrenia Kosova, bolo naozaj veľmi nešťastné. A poukazuje to na to, o tom, čo hovorím, že tá, tá situácia tam je vážna, alebo je dôležité. A spôsob, akým sa tieto dve e, strany, teda e, títo partnery v Týrane, e, potom e, správajú, akým vystupujú, to je dôležité pre nás. Je treba vystúpať jedným hlasom. Na druhej strane je treba mať odvahu občas sa aj distancovať od našich vlastných partnerov, e, vo chvíli, kedy e, sú nejaké pravidla porušované. Pretože vo chvíli, kedy sú nejaké pravidla prijaté, tak je treba signalizovať, že ich je treba dodržiavať a pokiaľ nie sú dodržiavané, musí prísť e, nejaká sankcia. Treba zo forme toho, tej, toho ticha alebo stiahnutia, pretože je veľmi jasné z týchto dvoch strán, že obidve strany sa snažia hrať politickú hru, prípadne transferovať presunúť na Brusel a na Európsky parlament veci, ktoré je možné vyriešiť len v Tyrane, len v Albánsku. A je treba ukončiť eh, to, ako to fungovalo, že prišiel premiér sem a vždy ho e, vítali sme ho tu s kvetinovým sprievodom a druhú stranu naopak tiež nie. Ak v Albánsku budeme úspešní, tak môžeme možno uspieť v Macedónsku. Pretože tam tieto dve pra- politické strany hrajú svoju rolu a musia splniť svoju úlohu a robiť, čo je treba pri stabilizovaní tej situácie. V Albánsko ešte nároky musia byť vyššie. Monika, chcete záverečné slovo? Ďakujem pekne, ďakujem kolegom za vyslovené slova. Držíme spolu v dobrom aj v zlom keďže pani Meliora, pani Šlajk, ďakujeme veľmi za to, že tu sem teda prišli. A súhlasím s tým, že je treba podporiť tie skutočné opatrenia, to aby tie kroky boli naozaj vpred. Je to naša sestierská strana, aj keď je tam nejaká naša, teda vaša sympatizentská strana alebo strana rovnakej strany politického spektra. Neznamená to, že im všetko odkýveme a nemalo by k tomu dochádzať ako v minulosti a nadržiavať stranu týmto frakciám. To naozaj je predmet kritiky, čo sa týka vykonávania tohoto, tejto misie. Táto kritika zaznela teda kritizovali to v apríli občianské, e, občianská spoločnosť, think tanky, ktoré nám povedali, minulý rok to nebolo v poriadku, kedy každá frakcia v Európskom parlamente vlastne sa zastala konkrétnej e, politickej strany z rovnakého politického spektra. To je nezrozumiteľné aj ľuďom. Ľudia chcú vidieť, čo je teda správna pozícia, to, čo je správne a čo je nesprávne. A nie sa takto, e, takáto stranickosť. Ďalej je treba uznať, že je treba zamerať väčšie úsilie na rozvoj občianskej spoločnosti. Im treba pomôcť, pomôcť, pretože naozaj rozdiel medzi Tyranou a zvyškom krajiny, zvyšok krajiny, to zvyšku krajiny okrem hlavného mesta panuje chudoba, nedostatočná informovanosť a nejakým spôsobom tam sa neprejavuje to, že tá krajina sa chystá už pristúpiť k EU potom ani vidu, ani slychu. Takže naozaj občianská spoločnosť je pilierom e, daného rozvoja. A myslím si, že určite na, je treba zabezpečiť, aby pri ďalšom, ďalších aktivitách sme sa teda snažili ešte viac, vyvíjali väčšie úsilie a ukončíme nejakým doporučením, pretože je to dobré pre Albánsko. Ale nie pre nás, my to nepotrebujeme, robíme to pre nich, takže Ďakujem pekne a ďakujem aj kolegom. A všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto misie. Ďakujem pekne pani Makovej a naozaj dúfam, že čím skôr budete môcť prijať rokovací poriadok, pretože tých stretnutí som sa zúčastnila sám na predchádzajúcom legislatívnom období. Pán Edvard Kukan žiaľ nedokázal dospieť k dohode a jej nerobí to, nerobí to dobrú krv. Potom máme, vysielame nejasné jasné signály. Pôvodne sme mali tri, sú tu len tri odseky, e, pri tej predchádzajúcej správe boli tri strany, takže to ukazuje, aká situácia je. A naozaj politická polarizácia po stranickej línii nie je dobrá. Je to aj v, vysiela to nedobrý signál do celého regiónu aj Macedónsku. A určite neposunie našu dôveryhodnosť a neprináša to do regiónu tú dynamiku, ktorú by sme tam radi videli. Takže ďakujem, že ste nás informovali aj o všetkých potiažach, ktoré tam boli a dúfajme, že ďalšie stretnutie bude produktívnejšie. Ak dovolíte ešte, rada by som ešte vyjadrila to, že na začiatku tam bola prítomnosť médií, to bolo to isté ako v Moldavsku, a s komunistickou stranou. A vo chvíli, keď odídu mass media, tak potom sa začne pracovať. Prírodnosť mass media väčšina z nich hovorili, no, nebolo to, nebolo to nakoniec vlastne tak prítomnosť z médiách správna. Pretože každý si tam perie špinavé prádlo, tam škandály a ľudí to už nezaujímavá. Keď videli, že teraz sa pustili do boja ešte s nami, je vlastne o, o, o ničom, tak to nebolo dobré ani pre nich a dokázali to uznať. Ďakujem pekne. A tým končíme dnešné stretnutie. Znova sa stretneme začiatkom maja. Ďakujem za vašu prítomnosť.